ladies uh, and gentlemen, dear colleagues, uh, take this... Ďakujem. Dobrý deň, dámy a páni, posaďte sa na svoje miesta. Nikdy som neočakával, že budem mať tú čest predsedať najvýznamnejšiemu výboru Európskeho parlamentu, výboru AFET. Diskutovalo sa chvíľu, Elmar Brock o 10 minút a ja som navrhol, a padne mi trochu ťažko, povedať to, že ja som navrhol, aby predsedal schôdzi e, kolega Buzek, e, ale napokon vysvetlo, že ja som e, služobne najstarší poslanec tu v Európskom parlamente, aj keď nie som vekom starší ako ty. V každom prípade je mi veľkým potešením predseda tejto schôdzi na chvíľku a taktiež je mi veľkým potešením privítať tu ministra zahraničných vecí Jordánska, pána Nasera Judeha. A vy si naozaj zaslúžite veľký potlesk. And we are very happy that your ambassador is here as well. Tešíme sa, že je tu aj váš veľvyslanec a veľmi si ceníme jeho prácu. A sme veľmi radi, že jeho výsosť kráľ taktiež onedlho navštívi Európsky parlament. Nebudem zneužívať svoju príležitosť, eh, že predsedám tejto schôdzi. Aj to iba na niekoľko minút, pretože keď eh, príde Elmar Brok, eh, okamžite opustím túto soličku a predpokladám, že to je prvý a posledný krát, keď predsedám tomuto výboru tejto schôdze. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Um, Ďakujem pekne. Pán predseda, budem vás volať pán predseda, ak dovolíte. Máme 10 minút predtým, ako príde pán predseda Brok, takže všetko to hlavné stihneme. A potom, keď príde, prejdeme len k otázkam a odpovediam. Je mi naozaj veľkou cťou vystúpiť pred vašim výborom opäť. Naposledy som to bol pred dvoma rokmi. Vtedy som mal taktiež túto česť a taktiež vypočuť si aj eh, otázky podnety odpovedať podľa mojich najlepších eh, vedomostí. Musím povedať, eh, že vy obaja, aj vy pán Petrink, aj vy pán Buzek, vyzeráte veľmi mlado, veľmi zdravo. My sa spoliehame na vašu skúsenosť v našich vzťahoch s Európou, s Európskou úniou a dúfame, že spoločne sa nám podarí čeliť výzvam, ktoré pred nami stoja. Ďakujem vám, že, je mi, že, že mám tu čas sedieť po vašom boku dnes. Keď som tu naposledy bol pred dvoma rokmi, odvtedy sa naše vzťahy výrazne posunuli viacerými udalosťami. Došlo k zmimoriadneniu štatútu Jordánska pred eh, takmer rokom a pol vo vzťahu k EÚ. Na to sme naozaj veľmi hrdí, pretože to zohľadňuje vynikajúce vzťahy, ktoré máme s Európou. A taktiež nás to zavezuje zavezuje tú našu krajinu naďalej sa snažiť o posilňovanie našich vzťahov s Európou, s Európskou úniou a pred niekoľkými týždňami došlo k ďalšej významnej udalosti a síce došlo k zasadnutiu pracovnej skupiny pre vzťahy EU-Jordánsko a to bolo na našom území v Eh, Jordánsku, na našom pobreží. Eh, toto si naozaj vrili eh, do pamäti naši ľudia, pretože to vnímali ako veľmi významnú udalosť. Bolo to významné podujatie pre nášho kráľa. Myslím, že to, že sa zúčastnili tejto schôdze významní predstavitelia komisie, Európskej investičnej banky, parlamentu, boli tam viacerí poslanci parlamentu, taktiež zastupcovia mimovládnych organizácií, zastupcovia politických strán, médií. Bolo to naozaj e, mimoriadne prínosné podujatie. E, na ňom sa stretli títo zástupcovia so svojimi protiažkami v Jordánsku. Boli tam aj jordánsky zástupcovia médií, boli tam podnikatelia, aj z európskej strany, aj zo strany Jordánska. Taktiež bol priestor stretnúť sa s zatúcami vlády. A samozrejme vyvrcholením bol obed, ktorý, ktorému hostoval náš kráľ a tam pozval všetkých zúčastnených tejto konferencie. To dokazuje nielen e, pevné vzťahy medzi EÚ a Jordánskom, ale aj to dokazuje, ako dôveru má Európska únia v Jordánsko pod eh, vládou nášho eh, nášho veličenstva kráľa. My sme akousi eh, akýmsi pevným pilierom v inak veľmi nestabilnom regióne. Nastolili sme cestu nezvratných politických sociálnych reforiem a chceme sa aj držať aj naďalej. Ostavili sme 10. výročie na dobudutia účinnosti dohody o prizružení medzi EU a Jordánskom a za posledných 10 rokov sa toho udialo naozaj veľmi veľa. Eh, implementovali sme mnoho projektov, podporili sme mnoho iniciatív. Bolo to naozaj veľmi úspešné obdobie. Sme teda veľmi hrdí na naše vzťahy s Európskou úniou a zavezali sme sa využiť všetky možnosti, posilniť eh, tieto naše vzťahy. Opakujeme neustále, že v prípade EÚ tu nejde len o priateľstvo, ide o skutočné partnerstvo. V tom zmysle, že chceme byť príkladom v tom, ako krajina z našej časti sveta na pozadí veľmi burlivého vývoja za posledných 18-19 mesiacov predovšetkým, ako sa tento model môže rozšíriť aj na ostatné krajiny v posilnení vzťahov z EÚ. Bolo mi naozaj veľkou cťou a potešením stretnúť sa s Barankou Aštenovou v Jordánsku a vidieť, ako je veľmi záleží na priateľstve medzi EÚ a Jordánskom a najmä ma potešili výsledky práce pána Bernadila Leona a všetkých našich ďalších priateľov v EÚ, na komisii, aj v parlamente. Myslím, že tento vývoj dokazuje, že je tu podpora politického procesu, ale taktiež, e, čo sa týka ekonomických reforiem, ktorým Jordánsko čelí na pozadí tohto vývoja. Myslím si, že podpora projektov aj zo strany malých stredných podnikov a naše komplexné vnímanie otázok, ktoré súvisia s dopravou, energetikou, vodným hospodárstvom. To sa netýka len Jordánska, ale celého nášho regiónu. To dokazuje, ako významne vníma Európska únia Jordánsko. Hovorili sme o výsledkoch, ktoré dosiahlo Jordánsko do posiela, takže sme hovorili o výzvach, ktorým čelíme do budúcna. Ale rozhodne sa toto podujatie dá označiť e, sa veľmi významné posolstvo Jordánsku. Teda ešte raz srdečná vďaka za tento prejav priateľstva a partnerstva. Teraz aj vďaka vám sa teraz snažíme začať rokovania o hĺbkovej a komplexnej dohode o voľnom obchode. Sme veľmi radi, že už na budúci mesiac sa plánujú začať tieto rokovania. Nechcem vás už dlhšie nudiť s informáciami, ktoré tak či tak poznáte. Ako povedal pán predseda, ja tu predsa hovorím pred jedným z najvýznamnejších výborov Európskeho parlamentu, pred výborom AFET. A preto si dovolím predpokladať, že nielen mám dočinenia so mnoho inteligentnejším grémiom, ako som ja sám, ale taktiež s veľmi dobre informovaným grémiom, v oktobri som sedel pri mŕtvom mori v Jordánsku v roku 2011. Tam sme hostovali Svetové ekonomické fórum, tak ako každý rok prebiehali rokovania, ktoré som sa zúčastnila ja na tému geostrategických scenárov na rok 2012. Moje prvé vyhlásenie tejto schôdze, ktorá sa vysielala naživo, bol tam aj eh, niekdejší generálny tajomník Arabskej ligy, bol tam Tony Blair a ďalšie významné osobnosti. A ja som vo svojom prvom príspevku uviedol, že je podľa mňa neslychané, aby sme predpokladali, že budeme hovoriť o geostrategických scenároch na rok 2012, pretože bol október 2010 a vtedy nikto z nás nedokázal predvídať, čo sa udeje v tomto regióne o 12 mesiacov. Takže venujeme sa aktuálnemu dianiu, nie Eh, budúcnosti, pretože tam je veľká šanca, že sa pomýlime. Rok 2011 bol naozaj veľmi burlivým rokom pre celý Blízky východ a pre Severnú Afriku. A tak ako mnohí z vás, eh, a ja použ- nepoužívam pojem arabská jar, skôr uprednostňujem to, čo sme boli svetkami a označujem to ako arabské prebudenie, nie prvé, ale prvé zo strany väčšiny tejto časti sveta. My sme hrdí na to v Jordánsku, že 70% nášho obyvateľstva je vo veku do 30 rokov, teda máme mladé obyvateľstvo. Myslím si, že to sa týka celého Blízkeho východu, Severnej Afriky. Takže toto bolo prejavom vôle eh, väčšiny mládeže. Ide o to, že hľadajú spravodlivosť, eh, rovnosť, eh, možnosti do budúcna, chcú sa zúčastňovať procesu vytvárania svojej budúcnosti. Toto im bolo upierané po celé roky a pritom je to ich eh, neupierateľné právo, politické právo. A keďže im bolo upierané tak dlho, ich hlasy sú teraz veľmi silné a chcú, aby ich počuli všetci, ktorých majú počuť významní politici, politici v Severnej Afrike a na Blízkom východe, a tu hovorí veľmi otvorene, čelili trom možnostiam poprvé. Vedeli, že zmena sa blíži, je nevyhnutná a teda mali možnosť buď prispôsobiť sa týmto zmenám inštitucionálne aj na úrovni atmosféry, alebo odolať tejto zmene a čeliť potom dôsledkom, ako sme toho boli svetkami v mnohých prípadoch, eh, alebo predpokladať tieto zmeny a snažiť sa ich usmerňovať. Som veľmi hrdý na to, že v Jordánsku naše veličenstvo kráľa predvídal tieto zmeny a nastolil programy ekonomických a sociálnych reforiem, ktoré začali ešte celé roky pred eh, týmto arabským prebudením. Toto sú fakty, toto nie sú žiadne eh, prázdne tvrdenia, to nie sú ani želania do budúcna. Toto sú jednoducho fakty. Mám na chvíľu prerušiť svoje vystúpenie, keď prišiel pán Brok. Excellency. Thank you very much, Mr. May I continue, sir? Please. Where was I? Kde som to vlastne skončil? Hovoril som o tom, že sú to fakty, na ktoré sme veľmi hrdí tak ako to popísala Kathy Ashtonová, v Jordánsku došlo k zmene bez chaosu. Boli to predvídané politické reformy, naplánované a my sa snažíme pracovať na našom reformnom programe už celé roky aj v politickej a sociálnej oblasti, tak ako to popísal náš kráľ. Často to boli dva kroky vpred a krok vzad e, vzhľadom na regionálne osobitosti, ale snaha tu bola v našom regióne Jordánsko je v srdcom Blízkeho východu a Jordánsko sa vždy označovalo ako križovatka civilizácií a je tomu tak naďalej. Nie len z hľadiska starobilých civilizácií, aj nových civilizácií z hľadiska akejsi brány k novým možnostiam na Blízkom východe. Sme akýmsi mostom medzi severom a juhom aj medzi východom a západom. Niekedy sa mnohí pýtajú, prečo robíte dva kroky pred a krok vzad. Čo tak narúša váš pokrok z hľadiska politických reforiem? Niekedy osobitosti celého nášho regiónu majú vplyv na dianie v našej krajine. Medzi rokmi 2003 a 2008 sme mali s troma vojnami. Je to región, kde vzdialenosti sú naozaj zanedbateľné, sú veľmi malé. V roku 2003 vojna v Iraku, 2006 eh, vojna v Libanone, 2008 vojna v pásme Gazy. Niekedy sa musíme sústraďovať eh, a sústraďovať naše zdroje na udalosti, ktoré sa dejú okolo nás a ktoré nemôžeme kontrolovať. Samozrejme, z politického hľadiska e, neexistuje rokovací proces, ktorý by dokázal vyriešiť izraelsko-palestinský konflikt. Toto má tiež vplyv na rýchlosť naplnenia našich politických reforiem, okrem iného aj u nás v Jordánsku. Hľadiska hospodárskych reforiem tu neustále pripomíname celému svetu, že Jordánsko má svoje problémy v tomto smere, má ťažkosti, ale Nesmieme zabúdať, že Jordánsko dováža 96 svojej energie iba minulom roku, v 2011, sme sa museli vyrovnať s dvoma dosť problematickými udalosťami. Napríklad e, cena e, ropy stúpla medzi septembrom 2010 a aprílom 2011 e, veľmi výrazne a to má samozrejme obrovský vplyv na rozpočet našej krajiny 50 krát 25 e, miliónov. Takéto boli konkrétne čísla týchto ťažkostí. A ďalším e, komplikovaným faktom bolo prerušenie dodávok e, Egypta z Egypta do Jordánska. 12 krát vybuchl tento plynovod, respektíve ropovod. Niekedy dokonca na celý mesiac bola prerušená prevádzka, ale Úplne to naše hospodárstvo neoslabilo, aj keď e, došlo k výrazným narušeniam. Takéto 140-dňové prerušenie v roku 2011 e, a pričom každý deň prichádzame o 5 miliónov dolárov. E, to sú obrovské sumy. A na pozadí tohto všetkého sa snažíme naplňať náš reformný plán, reformovať naše hospodárstvo, snažíme sa zo všetkých síl, ale musíme zohľadňovať všetky tieto okolnosti okolo. Proces zmeny, ktorého sme svedkami v, na Blízkom východe a v Severnej Afrike, sa dá označiť za revolučný alebo evolučný. Boli sme svedkami dvoch príkladov revolúcie, veľmi rýchlej revolúcie, ktorá priniesla zmenu režimu e, s istou mierou násilia, avšak pod kontrolou, ako napríklad e, teda v Egypte a v Tunisku. A ďalej e, násilie, ktoré sa um, ťahá dosť dlhého obdobie, Žiaľ, ešte stále, toho sme svetkami v Líbii, v Jemene a v Sýrii aj naďalej. A ďalej je, je tu tá evolučná stránka a tu som hrdý na to, že môžem povedať, že jeho veličenstvo, náš kráľ, verí v potenciál mládeže a v silu mládeže. A vďaka tomu sa Jordánsko pozerá vpred a snaží sa robiť všetko, čo je v jeho silách, aby telo moc našej mládeži, aby mali svoje slovo v vytváraní budúcnosti. V roku 2011 naše veličenstvo povedalo, že toto je naša príležitosť pozitívne využiť toto dianie a snažiť sa eh, rozšíriť naše plány reforiem aj do ostatných okolitých štátov. Isté, že naďalej platí, že často robíme dva kroky pred a krok vzad, eh, pretože eh, dochádza k okolnostiam, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Eh, ale je tu rozhodne tá snaha a chceme ju šíriť aj do okolitých štátov. A výsledky musia byť veľmi um, viditeľné. V roku 2011 sme zriadili pracovnú skupinu, ktorá sa zameriava na poprvé vytvorenie volebného zákona a taktiež zákona o politických stranách, pretože e, kráľ označil tento proces e, za konečný, stanovil si konečný cieľ a tým bola vláda, ktorú zvolí parlament. Bude to vláda, ktorá bude zastupovať väčšinovú politickú stranu alebo súbor politických stran. Na to, aby sme to dosiahli, musíme mať moderný, súčasný, veľmi aktuálny volebný zákon a musíme mať taktiež zákon o politických stranách, ktorý bude taktiež aktuálny. Mnohí z vás vedia, že máme politické strany v Jordánsku už celé 10 ročia a mnohí z vás taktiež vedia, že okrem jednej alebo dvoch z týchto stran, ktoré sú organizované jasnými doktrínami a platformami, sú to skôr strany, ktoré sa identifikujú skôr osobami, jednotlivcami alebo nezastupujú žiadnu politickú platformu, majú však právo na existenciu. My sa snažíme formou tohto zákona o politických stranách vytvoriť eh, akúsi politickú kultúru, kultúru politických strán, ktorá bude motivovať mladých, aby sa angažovali v politických stranách, aby sa púšťali do stranickej činnosti a aby pomáhali voliť tieto strany väčšinovo v parlamente aby boli teda zastúpené tieto väčšinové strany v parlamente. V priebehu troch mesiacov, ktoré sme dostali, sme sa snažili urobiť čo najviac v tomto smere. a Potom boli opozičné hlasy, ktoré tvrdili, že je potrebné revidovať 29 článkov, respektíve pozmňovacích eh, návrhov z ústavy v roku 2000, pardon, 92. A tu práve náš kráľ dochádzal predvídať udalosti, pretože povedal, že nechce revidovať iba tých 29 článkov, chce revidovať celú ústavu. A to aj urobil. Oslovil príslušnú komisiu a v priebehu 13-14 týždňov um, sa venoval intenzívnej činnosti a výsledkom bola úprava 42 článkov z vyše stovky článkov celej našej ústavy. Keď parlament ratifikoval tieto články, na dobudy účinnosť a odtedy sú platné od 1. septembra. Tieto ústavné pozmiac návrhy okrem iného obsahujú poprvýkrát eh, v histórii nášho regiónu nezávislý výbor, ktorý dohliada nad voľbami, nad eh, národnými voľbami, či už ide o komunálne alebo parlamentné voľby. A nielen dohliada nad voľbami, ale tento výbor bude mať právomoci aj eh, sa vykonávať tieto voľby len čo sa tento zákon schváli v najbližších dňoch v parlamente, práve teraz sa prerokováva. Tento výbor bude mať právo moci zvoliť dátum volieb a taktiež e, okolnosti, za ktorých budú voľby prebiehať a mechanizmy, ktoré sa budú aplikovať. Do toho sa zapoja všetky agentúry, volebné agentúry v krajine. Myslíme si teda, že toto je ten evolučný prístup z našej strany ďalej v týchto úpravách novele ústavy sú aj články, ktoré sa týkajú ústavného súdu. Tie idú nad rámec súčasného súdneho systému a parlamentného mechanizmu, ktorý je v platnosti. Uzavreli sme prípravu návrhu zákona o nezávislom výbore. Taktiež máme návrh zákona o politických stranách, e, ako aj o komunálnych voľbách. Toto všetko sú zákony, ktoré sa práve prerokovávajú v parlamente. Včera sme e, uzavreli prácu na zákone o ústavnom súde a v blízkej budúcnosti očakávame, že sa nám podarí uzavrieť zákon, volebný zákon a tým vláda e, dokončí a završí e, svoju činnosť, ktorú si naplánovala. A tým sa dostaneme potom ďalej do ďalšej fázy schváľovania týchto zákonov. Teda politické reformy prebiehajú, ekonomické a sociálne reformy taktiež prebiehajú a tie idú ruka v ruke. dokáže prebiehať politická reforma bez hospodárskej sociálnej reformy. My sa snažíme angažovať v všetkých oblastiach, aj keď e, ste že čelíme mnohým ťažkostiam a problémom. Nedostatok bezpečnosti v našom regióne je e, veľkým dôvodom na obavy. Máme problémy so stabilitou, mnohí z vás eh, o tom vedia. Po arabskom eh, prebudení, keď sa ľudia snažili dosiahnuť spravodlivosť, snažili sa eh, vybojovať si dôstojný život, otázka Palestíny je ešte stále veľkým problémom. Nemôžeme uzavrieť toto arabské prebúdzanie bez vyriešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. V tomto smere je naše stanovisko veľmi jasné a dobre známe. My podporujeme riešenie dvoch štátov, na základe ktorého vznikne samostatný palestinský štát na základe dohody z roku 67 formou rokovaní. Obe tieto krajiny, Izrael aj Palestína, budú môcť žiť v bezpečnom prostredí Blízkeho východu. My vnímame takto túto otázku a chceme byť prínosní aj v jej riešení. V Jordánsku za posledných 6-7 týždňov sme sa snažili aktívne e, pôsobiť nielen ako mediátor, ako prostredník, ako pozorovateľ. Sme aktívnym e, účastníkom týchto rokovaní piatich kôl v, čo sa týka Jeruzalema, utečencov, vody, hraníc, bezpečnosti. Toto sú všetko témy, ktoré sa týkajú priamo záujmov Jordánska taktiež. Eh, my sme priamým aktérom v týchto rokovaniach. Eh, snažíme sa podporovať eh, konštruktívne rokovania a to preto, že sme presvedčení o tom, že tá slepá ulička, ktorej sme boli svedkami za posledný rok a pol, je škodlivá a nikomu neprospieva a ešte viac nás sa vzdialuje od riešenia, ktoré všetci chceme dosiahnuť. Už prebehlo 5 kôl predbežných rokovaní v tomto smere. Ja som sa zúčastnil väčšiny týchto rokovaní. Atmosféra bola srdečná, bola vecná. Isté, že rozdiely boli obrovské, a je, tie priepasti boli veľmi hlboké, ale je to konflikt, ktorý predsa už trvá viac ako 60 rokov, táto okupácia už trvá viac ako 44 rokov a preto sa ani neočakáva, že veci pôjdu hladko. Musíme však zabezpečiť, eh, teraz keď sú opäť pozastavené rokovania, že urobíme všetko preto, aby sa tieto dve strany opäť zblížili, začali rokovať došlo k rôznorodosti interpretácií, čo sa týka rozhodnutia súdu z 23. septára 2011. Viete veľmi dobre, že sme boli spokojní s týmto rozhodnutím. Poprvýkrát došlo ku konkrétnemu časovému plánu. Súd totiž to stanovil, že bude 30 dní na prípravné stretnutia, ďalej 90 dní na konkrétne návrhy a ďalších 90 dní na pokrok v týchto dvoch hlavných bodoch a potom 7 alebo 8 mesiacov na uzavretie celej rámcovej dohody po všetkých týchto témach. Výklad oboch strán, čo sa týka začiatku e, tohto obdobia 90 dní, či to začne po 26. oktobri alebo pred ním. E, boli tu isté odlišnosti. Už mi hovoria, že by som mal skončiť, preto už budem hovoriť len asi tak 5 minút. E, musím ešte zvorazniť, že všetci podporujú mier ja vždy opakujem, že mier na Blízkom východe je, znamená pokoj aj pre celý svet. Toto nie je regionálny konflikt, je to eh, konflikt, ktorý má dopad na celý svet. Isté, že všetci chcete počuť o Sýrii a preto ma veľmi rýchlo na záver ešte môžem povedať, že eh, my ako susedná krajina Sýrie eh, si robíme veľké starosti v súvislosti s vraždami a s krvi prelievaním, ktorému dokáž, do, dochádza každý deň. Spolupracujeme s Arabskou ligou, snažíme sa zasiahnuť, ukončiť tento vývoj a pretože riešenie musí byť politické riešenie. Nechceme zasahovať e, do situácie v tejto krajine, nechceme ešte viac destabilizovať celý tento región. Možno by som ešte spomenul v krátkosti niekoľko ďalších bodov. Existuje skupina priatelia Jordánska v Európskom parlamente a dovolím si tvrdiť, že všetci, čo sme tu, sme priateľmi Jordánska my vás tak vnímame, rozhodne sme veľmi hrdí na naše dobré vzťahy, snažíme sa ich prehlbovať. A ďakujem vám ešte raz za srdečné pozvanie na vašu schôdzu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za váš prejav, za informácie. To je podľa môjho názoru, bolo to podľa môjho názoru veľmi pozitívne a vidíme, že prístup môže byť rôzny. No a otvárame diskusiu. A ako prvý dostal slovo Michal Gáler, ďakujem veľmi pekne. No opätovne vás vítam, pán minister, na pôde nášho výboru. Je veľmi dobré, že ste prišli. A Mm, dobre, že ste nám povedali dobré správy z vašej krajiny. Mm, želáme vašej vláde všetko dobré v rámci reformných procesov. Jasne ste povedali, že politické, hospodárske a sociálne reformy musia byť eh, skoordinované a dúfame, a myslím, že dá sa tomu veriť, že tento proces eh, bude pokračovať eh, o vašej krajine plynulo. No a som si istý, že Európska únia so svojím prístupom a v spolupráci s vašou vládou, s vašou krajinou, dokáže to pozitívne uprevádzať. No a ja som sa chcel spýtať, vy ste členom Arabskej ligy, aké je, aká je vaše interné stanovisko eh, k kríze v Líbii? Dobre, teda pardon, ku kríze v Sýrii. Prepačte. Áno, ale som si istý, že ste ma pochopili. No a, a takže Liga arabských štátov už viackrát zaujala stanovisko k, k konfliktu v rámci členských štátov. Videli sme to už eh, v minulosti a teraz už viackrát, takže Mňa by zaujímalo, keď sa pozrite na krajinu ako napríklad eh, Tunis eh, po, po revolúcii, kde sa uskutočnili voľby, Sádzka Arábia, eh, teda skutočne reformným štátom nie je, no a ďalej tu je vaša vláda, ktorá aktívne sa snaží presadiť reformnú agendu, takže všetky tieto tri štáty s rôznymi domácimi podmienkami sú na rovnakej strane a tlačia na režim v Damasku, aby skončili násilnosti, aby sa stiahli a umožnili zmeny. Takže aká je motivácia takýchto troch veľmi rôznych štátov, že majú rovnakú pozíciu v tomto ohľade možno diskusie v Arabskej ríge. Mohli by ste nám k tomu možno niečo povedať? Na no, ďalšia stručná otázka, čo sa týka Sýrie. Ako ďaleko sú už vaše prípravy? Čo sme zase pomýlili Sýriu a Libiu? Nie, dobre, takže čo sa týka Sýrie, ako, eh, ako sa pripravuje napríklad Turecko na eh, príjem utečencov, ako ste vy pripravení Jordánsku a koľko utečencov zo Sýrie ste doteraz sa uchýlili no a kresťanské menšiny smerujú do vašej krajiny. No, máme skutočne obrovské obavy keď sa pozrieme na osud kresťanov v Iraku, a tak, že niečo podobné a sa stane aj v Sýrii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nož, vy ste boli teda, mm, vy ste nadali teraz zlý príklad eh, v tom, že ste hovorili príliš dlho, ale môžeme povedať, že koordinátori dostanú 2 minúty a potom ďalší 1,5 minúty, pretože máme skutočne veľmi dlhý zoznam rečníkov. Dobre, slovo dostáva pani Gomez. Ďakujem predseda, ďakujem pán minister za to, že ste prišli a eh, za vaše mm, Slováka procesov interných reforiem. Ja dúfam, že budú fungovať, eh, pretože Eh, už som počula skutočne eh, smutné, eh, smutné správy. V Jordánsku sa ešte veľmi nedarí, čo sa týka politických práv a občianských slobod. Trochu lepšie ako Iránu a Sádskej Arábii. Takže dúfam, že to bude fungovať. No a rado by som ešte povedala, že si vážime to, vážime úlohu, ktorú zohrávate na medzinárodnej scéne. Ceníme si to, čo ste povedali včera, že Jordánsko sa pridá MPT a ku konvencie o biologických a chemických zbraniach. No a v svetle vašej obhajoby a um, obrany zóny bez jadrových zbraní, aké máte odporúčania pre Európsku úniu v tom, ako sa zachováme k Iránu. No a ďalšia otázka sa týka Sýrie. Ceníme si podporu, ktorú ste poskytovali Sýričanom, Sýričanom ale ako sa dá pomôcť opozícii v Sýrii prekonať fragmentáciu, ktorá je problémom pre budúcnosť a bolo by Jordánsko ochotné v rámci Ligy arabských štátov podporiť výzvu, výzvu pre Medzinárodný súd ocenenia prezidenta Asada a ostatných, ktorí e, pokračujú v násilnostiach proti obyvateľom. Mejca, ďakujem pekne, predseda, kolegyne, kolegovia. V mene liberálov vítam vás na pôde Európskeho parlamentu. No, ja som zmeškala prvú časť, ospravedlňujem sa. A možno ste už na moju otázku zodpovedali a preto sa ospravedlňujem. A mám dokopy dve otázky. Ja, mne sa veľmi páči, ako kráľovné v Jordánsku zohrajú veľmi dôležitú úlohu pri budovaní občianskej spoločnosti. No a tým sa dostávam automaticky k otázke, akú úlohu zohrávajú jordánske ženy e, v rámci súčasných reforiem a či sú nejaké osobitné e, ustanovenia na podporu rodovej rovnosti v Jordánsku. A e, druhá otázka sa týka Blízkeho východu a konfliktu medzi Palestínou a Izraelom. A bola by som rada, keby ste nám povedali váš názor o o zmierovaní alebo nie medzi Hamasom a Fatahom a dopadoch na mierové rozhovory. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som v mene zelených chcela tiež privítať pána ministra a poďakovať za informácie o reformách vo vašej krajine. Ja možno by som mohla po, po, poprosiť o e, lepšie vysvetlenie, čo sa týka reforiem a e, o dvoch miliónoch palestínčanov vo vašej krajine, ktorí z západného brehu, ktorí e, majú, sú hospodársky znevýhodňovaní a nie sú zapájani do príjmaní rozhodnutí. Takže tak ako nie tak ako tí, čo sú na východnom brehu Jordánu. My sme Jordánsku poskytli viac ako 2 milióny eur, no a sú to rôzne. A keď to porobí, porovnáte so Saudskou Arábiou, kde ročne teda 1 <laughs> miliardu, tak možno by sa radi vedeli, aké podmienky platia. E, podporuje sa tým, podporuje sa tým demokratizácia. No a ďalšia otázka pani Gomez práve hovorila o vašej krajine, o povesti vašej krajiny, ktorá je oveľa e, lepšia ako chýba sloboda vyjadrovania pred nedávnom ste prijali dohovor o slobode médií, no ale podľa Human Rights Watch sa v minulosti dosiahlo veľmi málo pozitívnych výsledkov, no a Jordánsko kleslo na 128. priečku v oblasti slobody tlače. No a na záver ešte jedna otázka. Dnes do, prete, do predseda do obeda bol na delegácii Mašregu významný host, ktorý nás informoval o to, že na Arabskej lige panuje zhoda o tom, že je tu želanie po reformách. A cítite to tiež tak? Môžu jordánske reformy e, byť pomoc v rámci Arabskej ligy. Robert, ďakujem pekne, pán minister. Vítam vás. Vy zastupujete krajinu, ktorá je takým majakom e, zdravého rozumu na Blízkom východe vďaka jeho veličenstvu a jeho ministrom. Takže v tomto zmysle ďakujem pekne. A mám niekoľko otázok. Poprvé, keď Hamas a, a s, si uvedomil situáciu, tak prečo Jordánsko z tých dôvodov neposkytne neposkytne neposkytne útočisko nejaké a, vedeniu Hamasu, aby sa vyriešili problémy na Blízkom východe. A po druhé, či zbližovanie medzi Fatahom a Hamazom bude fungovať eh, vzhľadom hlavne na to, že Izrael nie len prostredníctvom vyhlásení premiéra, ale aj eh, v postoji, keď sa snaží eh, rozdeľovať a panovať, vzhľadom na tento prístup bude fungovať zbližovanie. Po tretie, aké sú vzťahy medzi Jordánskom a Izraelom? V Izraeli je pri moci pravicová vláda, Mm, hlavne minister zahraničných vecí, je tak jemne extrémista. No a narúša to vzťahy. No a na záver, myslíte minister, že kvartét funguje, platíme za to veľmi veľa peňazí, avšak eh, nemáme nejaké silné slovo. No ja mám pocit, že kvartet je len, je len nástrojom pána Blaira. Ak to nebude fungovať, čo myslíte, treba urobiť, aby to fungovať začalo. Uh, eh, Mr. Mayer. Pán Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vás vítame aj v mene našej politickej skupiny v parlamente. Je tu jeden spoločný menovateľ. ktorý je spoločný pre arabský svet a to je to, že sa neustále islamistická vláda držia a dostávajú k moci. Čoskoro sa uskutočnia voľby v Jordánsku, no a tiež sa zdá, že je možné že najväčšia strana, ktorá vyhrá voľbu, bude islamistická. S ohľadom na vaše vzťahy so Sýriou dokáže vaša vláda príjmať utečencov a že to bude 73 tisíc 73 tisíc utečencov, no a rovnako po reformách v Jordánsku pravdepodobne, že Výťazná strana bude islamistická. A ďalej by ma zaujímalo, čo si myslíte o izraelskej vláde, ktorá hovorí o možných krokoch proti Iránu. No a na záver, existuje Rada národnej opozície, ktorá sa prejavila vo Washingtone, aká je opozičná strana v ehm, Dánsku, aký je na váš názor na to? Thank you very much. I mean... Ďakujem veľmi pekne. No už ehm, zaznelo tu veľa zaujímavých otázok a dôležitých vecí, ktoré sa budem snažiť ehm, podľa svojich najlepších schopností zodpovedať interné motivácie Arabskej ligy. Myslím, že možno, alebo čo je veľmi pozbudzujúce za ostatných, v ostatných rokoch je, že Arabská liga skutočne sa snaží stanovovať tón, riadiť veci. Ja som v podstate vďačný za to, že ste spomínali Líbiu so Sýriou, pretože teda vo vašej, vo vašej otázke, pretože bola to práve pozícia Arabskej ligy alebo Ligy arabských štátov v roku 2011 v Líbii a to pevné stanovisko, ktoré malo Arabská, ktoré mala Arabská liga a preto medzinárodné spoločenstvo na nás spolahlo, keď sme hovorili o bezletovej zóne rezolúcii 1973. Takže spolahli sa na Arabskú ligu. No a nie je zlé, keď Arabská liga hrá tú hlavnú úlohu a riadi veci, ktoré od nej žiada aj medzinárodné spoločenstvo. Tak, že členské štáty Arabskej ligy nie sú v pozícii, že situácii. No a situácia, že sa týka Sýrie, je, horšia Sýria je, Líbii situácia komplikovanejšia. Pričom Arabská liga tiež o tom hovorila, nuž eh, minulých 6 eh, 7 mesiacom Tome no, sa eh, uskutočnilo viacero stretnutí za ministrov zahraničných vecí. No, my sme vedeli veto na Bezpečnostnej rade a ako Arabská liga sme presadzovali rozhodnutie ísť na veľné zhromaždenie, čo sa nám aj podarilo. Priateľe Syrie sa zasadli v Tunise, to bolo dvojitý účinok, že majú spojencov, no a aby menili situáciu v Sýrii. Dúfam, že to aj tento úspech bol dôležitý. Takže motivácia na Arábskej lige. No ešte nechcem a ja nikoho súti, môžem hovoriť len za Jordánsko. Spoločný menovateľ je, že chceme politické riešenie. Nechceme, aby v Syrii vypukla občianská vojna. Nechceme nejaké rozdelenie. Nechceme e, spochybňovať územnú teritoriálnu integritu Sýrie. Mm, ešte možno k tomu budem hovoriť ja, keď poviem niečo o utečencoch. Máme zloženie sírskej spoločnosti. Je tu demografické demografické demografická štruktúra, ktorá má rôzne korene. Sú tam šíti, Turkmenci, Armenci a tak ďalej. No a a mnoho menšín v Sýrii tvorí väčšinu. Nože, prezident a jeho rodina tiež zastupujú menšinu a mnohí hovoria, že to je menšina, ktorá vládne a ktorá vládne väčšine a to treba napraviť. Nože, ale v konečnom dôsledku my tvrdíme, že opozícia, neviem, či poviem, že to je fragmentované, tak ako povedal jeden z poslancov, ale opozícia sa nevystupuje ako je zjednotená, zjednotená opozícia, aj keď jednotlivé komponenty sú legitimné. Sýrska národná rada, slobodná sírska armáda, nezávislí ľudia, bežní občania, ktorí bojujú za dôstojnosť a svoje práva. Takže pripravujeme sa skutočne na pripravujeme sa na vlnu kresťanských utečencov. Nie, my sa pripra- pripravujeme na všetko. V Jordánsku sme šťastní, pretože kresťania a moslimi žijú v harmonii už dlhé roky, no a kresťanská komunita v Jordánsku je dôležitou súčasťou našej spoločnosti. Nevieme, že sa pripravujeme na nejakú špecifickú skupinu utečencov. No a všetky ostatné otázky o utečencov zodpoviem tým, že poviem, že treba dávať, byť opatrný v číselných vyjadrovania. Dnes ľudia, ktorí prekročili hranice a nazývajú sa utečenci, je, to je približne 4000 ľudí, ale ľudia, ktorí e, legálne prekročili hranice, tak na e, jordánske teritorium, to je, to je približne 80 tisíc za ostatných 11 mesiacov. Nie sú to utečenci. Oni sa nenazývajú ani sami seba ref, utečenci. My ich ani neklasifikujeme tak. Oni nie sú registrovaní UNHCR a OM, ale približne 80 tisíc nejordáncov žije. Jordánsko používajú pijú našu vodu, používajú našu energiu, využívajú naše lekárske služby, vzdelávacie inštitúcie. My sme ich privítali tak ako sme hovorili o Irakoch, Iračanoch, že sa s nimi všetko podelíme. Musia si ľudia uvedomiť, že to je skutočne veľmi veľká záťaž na Jordánsko. dúfam, že to som dosť odpovedal. No a ďakujem pekne za to, čo ste povedali. No a no, že ja som listom zahraničných vecí v našej krajine, poznám našu krajinu a viem, čo sa nepíše. Ja nemôžem sa zodpovedať alebo spoliehať na jeden zdroj, aby som opísal situáciu ľudských práv v Jordánsku. Human Rights Watch rešpektujeme, ale majú jednostranný prístup. Vy hovoríte o Jordánsku, o krajine, ktorá možno s ďalšími 10 alebo 12 krajinami, ktorá je postihnutá arabskou jarou. U nás to prebehlo hladko, ale my sme krajinou, kde nebol vystrelený ani jeden náboj, nebol nikto zastrelený. Sloboda eh, vyjadrenia bola chránená, Polícia chránila všetky demonstrácie, ktoré v Jordánsku pokračujú. Nevidíte ehm, až tak veľa príkladov ehm, v našej časti sveta, ktoré, kde by demonstrácie chránila a polícia. No a ak sa pozrieme na nedávne ústavné zmeny, tak nová ústava, dúfam, že dostanete od nášho vyslanca kopie, tak naša nová, nová ústava nie len, zakaz, že zakazuje mučenie, ale zakazuje používanie údajov a dôkazov získaných mučením a to je Ďalšia populárna téma v súčasnosti už Human Rights Watch, keď ja, ja som bol minister informácií, už som s nimi spolupracoval a rovnako hm, s nimi spolupracujem dnes. Povedali, že chceme navštíviť všetky väzenia v Hernánsku. Hm, povedali sme im kľudne, vyberte si väzenia, choďte tam. A ani nám to nehovorte. No a vo všetkých väzeniach a väzenských zariadeniach, na rehabilitačných centrách, ktoré navštívili, myslím, že jediná stiažnosť bola, že jeden policajt prekročil svoje právomoci za to, že zbil väzňa. Samozrejme, to je nepriateľné, ale to je individuálna zodpovednosť. Za to bol vzatý zodpovednosť. No a všetky nedostatky teda boli napravené, ale iste v Jordánsku nie je systematické mučenie, nepoužíva sa a Jordánska je jedna z mála krajín, e, kde Human Rights Watch má neohraničený prístup všade, takže to je jeden, jeden z dosiahnutých cieľov. Nehovoríme, že nikde nie sú žiadne chyby. Niekedy sa samozrejme niečo stane, ale keď máme politický dážnik alebo štít, ktorý s tým nesúhlasí a snažíme sa urobiť všetko a proti tomu, tak e, to treba sledovať. Ale myslím, že budeme ďalej spolupracovať s Human Rights Watch. Takže ja by som alebo ja by som chcel povedať, ja nemyslím, no, že Human Rights Watch nás stavia pod niekoho, nad niekoho, alebo teda, pardon, Freedom House. Dobre, Freedom House. Um, so how do we... Takže, ako sa vysporiadame s Iránom, to ste sa takisto pýtali. Dúfam, že Human Rights Watch sa necítia byť, že na nich útočím, ale počul som to Human Rights Watch Myslím si, že ľudia skutočne sa musia prísť presvedčiť o tom, čo robíme a takisto aj ohľade našej ústavy. Irán je takisto predmetom, ktorý sa bude objavovať ešte často. Každá krajina má právo robiť mierový nukleárny program, ale teraz je tam skutočne veľké napätie. Týka sa to bezpečnosti golských štátov, Mexický, štátov Mex- zálivu a Musíme skutočne sa snažiť vysporiadať sa s týmto problematikou cez dialog a musíme sa snažiť čo možno najviac, aby sme sa vyhli nejakým vojenským eskaláciám. A čo nás najviac znepokojuje, že snaha Iránu dosiahnuť zbranie nukleárneho charakteru, to by destabilizovalo nielen región, ale by to spustilo aj určité zbrojenie, preteky zbrojení a ako ja hovorím, to by vytvorilo práve opak toho, čo sa snažíme, zónu bez zbraní. Sýrska opozícia, to som už odpovedal, ženy v Jordánsku, tie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu aj v spoločnosti. Kráľovna je výborný príklad. Ak sa pozriete na organizácie žien, ak sa pozriete na ženy v parlamente, vo vláde a v občianskej spoločnosti predovšetkým, v Jordánsku teraz máme Národný výbor pre práva žien a ženy a občianská spoločnosť ako taká, tam ženy zohrávajú dôležitý, dôležitú úlohu. Keď hovoríme napríklad o vytvorení vlády alebo nových zákonoch, tak my jednoducho komunikujeme s týmito zoskupeniami žien. Máme a eh, snahu spolupracovať, aj pokiaľ ide o zmenu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, to sa snažíme dosiahnuť čo možno najlepšie. Pokiaľ ide o zmierenie medzi Fatahom a Hamasom, keď sa vrátil prezident z tak e, som sa opýtal, aké, ako dopadlo rozho- roz- rokovanie a mal skutočne nadšený po, prvom stretnutí a po druhom stretnutí už sa objavovali určité problémy a začali tieto konkrétne problémy riešiť a myslím si, že pokiaľ ide o voľby a možno participáciu vo voľbách, prezident Habas povedal, že teraz bude pozostávať hlavne z odborníkov a členovia jeho vlády budú musieť implementovať jeho politiku, musí sa musieť vysporiadať s problémom Izraela, budú musieť akceptovať a budú musieť sa držať princípom štvorky. Takže ehm, nevyzerá to celkom lákavo, ale predsa len treba povedať, že zmierenie, ako povedal aj Habas, zmierenie ako také nestojí v ceste k mieru. Potrebujeme jednotný palestínsky parlament, aby sme sa vysporiadali s problémami, hospodárskeho charakteru a tak ďalej. Pokiaľ ide o reformy komplexného charakteru, a palestinčania, ako ste povedali, sa cítia byť diskriminovaní v Jordánsku. Nemyslím si, že či by, či by sa s tým dalo súhlasiť. Tí, čo majú pôvod v Jordánsku, eh, pardon, predsa oni sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti a označiť ich ako diskriminovaných, nie, to je také príliš paušálna generalizácia, ale beriem na vedomie, že si povedal, ale predsa len konec koncov musíme zobrať jeden prvok a ten je, že Jordánsko je taký kotol národnosti. Máme tu viacero etnických príslušníkov. Máme vyše milióna utečencov, ktorí majú jordánsky pas, ale to neznamená, že by mali právo vybrať si čas návratu. A to je jeden z tých problémov, o ktorých sa ešte stále negociuje medzi Izraelom a Palestínou. Ale sú občania Jordánska a sú aktívni vo verejnom aj súkromnom sektore, pracujú vo firmách a je veľmi nevhodné, ak by som to tak mohol povedať, že by sme ich označili za diskriminovaných. Možno ich predstavitelia v parlamente majú určité problémy, problematické body, ktoré spomínajú, ale nový volebný zákon už bude odzrkadlovať demokratický pôvod možno presnejším spôsobom a možno sa to zosúľadiť s demokratickým pôvodom. Pokiaľ ide o pomoc pre Jordánsko, či už zo strany Sádskej Arábie alebo zo strany Európskej únie, som skutočne rád, že nie sú tu žiadne problémy alebo niečo, čo by sa dalo označiť za príliš pozitívne alebo príliš negatívne. Myslím si, že Jordánsko postupuje správnym smerom Minulý rok sme dostali od osadských záujem vyše miliardu dolárov. A otázka, ktorú sa nás pýtajú, že kam ich tieto peniaze išlo, keď im poviem, že sa stalo s plynom a že čo sa stalo s rastúcimi cenami ropy. Skutočne sa snažíme robiť, čo sa len dá a tam vidíme, kam už aj peniaze išli. Čiže to je ten náš problém. Náš najväčší problém je účet za energiu. Ale keď sa musíte vysporiadať sa sekerov 2 miliard za drahú ropu a plyn, ktorý ide z Egypta, tak tá pomoc, ktorá prichádza z Európskej únie a z Sádskej Arábie, tak táto pomoc bola zužitkovaná v tomto zmysle. Takže nie sú tu v tomto zmysle nejaké predsudky a obdivujeme ten spôsob, akým sa táto reforma udiala máte tu program, ktorý sa nazýva More for More, avšak myslím si, že akokoľvek to už znie, predsa len oceňuje sa v ňom to, akým spôsobom sa riešia problémové situácie, bez toho, že by sme sa utiekali k násiliu a že by sa tu potlačali slobody prejavu a iné. Niekto sa tu pýtal aj ohľadne slobody tlače, myslím, že ste to boli vy bolo by možno dobré, aby ste si aspoň na pol hodinku v budúcich dňoch prečítali niektoré z našich webových stránok a uvidíte, skutočne by bolo dobré, ak by ste to urobili. Útočia na úradníkov vlády, že robíme cenzúru. Ale to, čo sa snažíme my, je možno, aby sme uh, novinárom naznačili, že sa musí skutočne vyjadrovať presným spôsobom a vychádzať z pravdy a pravdivých informácií. Ale ak sa pozriete na tie slobody, ktoré máme zabezpečené v Jordánsku, v novinách, vo webových stránkach, tak niekto tu nám nejakýva? Nie. Skutočne to je sloboda par excellence. Takže nie je problém, ak si na to poukázali, možno sa to niekedy musí predsa len upraviť, ale skutočne to funguje dobre. A pokiaľ ide o Hamas, pokiaľ ide o úrady, niektorí z, z predstaviteľov Hamasu mali úrady už v našej krajine pred rokom 1999, ale Momentálne tomu tak nie je. Pokiaľ ide o zmierenie, o tom sme už hovorili, označili sme ho ako ťažké, ale predsa len prezident Abbas sa zasadzuje o, tento, o túto agendu. A pokiaľ ide o naše vzťahy s Izraelom, áno, treba povedať, že sme sa strategicky zaviazali, pokiaľ ide o mierový proces s Izraelom. 1994 sme to podpísali bilaterálne a ide tu o mier, ktorý by priniesol výsledky pre obe strany na tejto bilaterálnej úrovni a myslím, že to bolo prospešné pre obe strany doteraz a možno najlepšie bolo, aby sme mali kom, mier komplexného charakter na všetkých úrovniach. Potrebujeme regionálnu spoluprácu, potrebujeme regionálnu prosperitu, to je to, že sa usilujeme. Islamská vláda a vlády, niekto sa spýtal aj na túto tému, neviem už presne, že kto. <laughs> Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, ale predsa len tu ešte jeden bod že by sme mali jordánsku islamskú vládu, to neviem o tom nič. Budeme mať volebný zákon, budeme mať voľby a myslím, že voľby celkom presne určia, kto bude e, vo vláde. Máme monarchiu a my sme príkladom monarchie, kde funguje parlamentná demokracia, ale chcem vám povedať nasledovne, že keď sa pozriete na udalosti arabskej jary a islamské vlády, islamistické vlády. Zdá sa, že my sme to už mali v Jordánsku predtým. Moslimské bratstvo bolo súčasťou politického života v Jordánsku vyše 60 rokov. Ako politická strana tam fungovala ako 25 rokov. Boli to 80. roky. V 89. sme mali v parlamente moslimské bratstvo, čo je vlastne politická strana Mali 22 členov v parlamente z 80 a ešte 8 alebo 9, ktorí spolupracovali, to znamená zhruba 30 poslancov z 90. Či toto bratstvo fungovalo v tom politickom systéme, boli to kandidáti do volieb, boli zvolení a nie je to pre nás nejaká novinka, možno je to novinka pre niekoho iného, ale pre nás nie. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán predseda sa vypol. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Hoci nie som členom tohto výboru, som členom priateľ, priateľov Jordánska, ako aj viacerí iní kolegovia v tejto miestnosti a nechcem znieť, ako keby som sa chcel vyjadriť v tom istom duchu ako pán Atkins. Ja som vašu krajinu vnímal ako určitú nádej v tomto napätom regióne Skutočne sa mi páčila vaša odvolávka na zmenu bez chaosu. A keď ste poukázali na toto heslo, myslím si, že to celkom trefne popisuje proces, cez ktorý sa vaša krajina musí dostať a ak by sme to ešte nad ak by sme to ešte chceli doplniť, tak by možno by sme mohli povedať, že ide tu o zmenu bez prelievania krajín. Ako vidíme, sú okolité krajiny ako Sýria, kde sa tomu tak stalo. Chcel by som apelovať nás, pretože Sýria pre nás je skutočne zdrojom obáv a my vítame proaktívne stanovisko Arabskej ligy, Ligy arabských štátov. Chcel by som od vás počuť konkrétnejší návrh, ako by ste zastavili krvi prelievanie v Sýrii okamžitým spôsobom, pretože to nemôže takto ísť ďalej. A záverom, pán minister, by som sa vás chcel spýtať, ako vidíte našu inštitúciu a náš post poslancov v tomto Európskom parlamente, ako by sme mohli pomôcť proces vytvárania e, demokratických štruktúr vo vašej krajine. Popísali ste nakoniec detailným spôsobom, akým, by sme vás, akým spôsobom by sme vás mohli podporiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte aj. Ja sa chcem vyjadriť, že vás vítam v parlamente. Vyjadrili ste už celkom obšírne, ako situácia vyzerá. Momentálne to vyzerá tak, že v Sýrii je rozhádaná opozícia. Otázka zostáva, kto tam bude kontaktný partner, kto sa z toho vykryštalizuje. Koho by ste vy odhadovali ako kontaktného partnera? Sú tu dve línie, ktoré podporujú. Sú to skupina, ktorá sa podporuje bojové riešenie, druhá nie. My sme samozrejme za jednotný palestinský štát, ale ako hodnotíte osidlovanie zo strany Izraela? Keď to takto ďalej bude postupovať, tak už z pôvodného palestinského štátu nezostane veľmi veľa, pretože tu sú tu skutočne osídlia, ktoré pripomínajú švajčiarsky sír. Neviem, či Palestína vôbec potom prežije. A to je moja posledná otázka. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kačin. Ďakujem pekne, pán predseda, vaša excelencia, vaša skúsenosť s aktualizáciou vašej e, ústavy je veľmi dôležitá. <clears throat> Myslím si, že by tento proces bol dobrým modelom aj pre ostatné krajiny, ktoré už absolvovali arabskú jar, možno Líbia. Mali sme delegáciu z Líbie v našom výbore, boli sme tu prekvapení, že nemali žiadnu skúsenosť s demokratickými princípmi. Najmladšia osoba, ktorá v Líbii v demokratickom procesu demokratických voľbách v Sýrii, má teraz 70 rokov, voľby tam už neboli 43 rokov, takže myslím si, že vaše skúsenosti by pre nich boli skutočne prospešné. Je tu nejaký plán zaangažovať ich do tohoto procesu a pomôcť im pri vytváraní ústavy. Potom ešte konkrétna otázka, ktorá sa týka vášho príspevku smerom k líbyjskej revolúcii a vyškolovaniu desiatich tisíc možných členov policajných zborov v budúcnosti. Tieto kurzy sú veľmi dôležité, ale ide tu o reintegráciu bojovníkov do policajných zložiek. Avšak policajná štruktúra ako taká neexistuje v, tomto kraji, v tejto krajine. Takže je tu nejaký projekt, nejaký program, ktorý by uh, i ukázal, ako by sa takáto štruktúra dala vytvoriť a čo by potom vlastne umožnil takúto reintegráciu bojovníkov do tejto policajnej štruktúry. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Ďakujeme za váš, už vašu otvorenosť, pokiaľ ide o túto diskusiu. Pokiaľ ide o Jordánsko, snaží sa o reformy, Európska únia sa snaží o reformy a my obaja si želáme e, mier a rast. A skutočne sa teším z toho, že, ako ste povedali, bol to pozitívny rozvoj vo vašej krajine. Ako hodnotíte doterajšie snahy v oblasti medzikultúrneho dialogu, respektíve čo by sa v tejto oblasti dalo urobiť ešte dodatočne, v tom zmysle, aby sme tú rozmanitosť ešte viac brali do úvahy. Nielen pokiaľ ide o individuálne e, oblasti, ale pokiaľ ide o kolektívnu identitu. Chcel by som sa poďakovať za vašu úprimnosť, za váš úprimnosť za vašu úprimnú zaangažovanosť v tomto výbore. Zároveň, keď hovoríme o priateľoch Jordánska, máte veľa priateľov, ako ste celkom aj povedali presne kolegovi Simonovi, keď sme my mali možnosť mať súkromný rozhovor s mm, jeho, s jeho výsosťou kráľom, keď sme boli pozvaní do vašej krajiny, tak najväčší problém tam bol rozvoj v Iráne, pokiaľ ide o nukleárne jadrové programy a jeho výsosť bola skutočne úprimná. Nebudem teraz hovoriť o detailoch tejto konverzácie, ale mal veľké obavy v tomto zmysle takisto. Podľa môjho názoru, a chcel by som vedieť, či zdieľate tento názor, som presvedčený, že v súčasnosti záležitosti ešte nikdy nedostali sa do takého nebezpečného stavu v minulosti, ako súč, ako, kde sú v súčasnosti. A vy ste poukázali, a tým končím moju otázku, poukázali ste na dôležitosť a priority e, riešenia tejto otázky, tejto problematiky historického charakteru medzi Palestínou a Izraelom. Avšak ja som presvedčený o tom, že to bledne, pokiaľ ide o význam v porovnaní s tým, čo by sa mohlo udiať, v väčšom regióne medzi Izraelom a Iránom. Myslím, že my sme teraz na hrane veľmi nebezpečnej situácie a e, už iba krok chýba k tomu, že tu bude nie regionálna vojna, ale oveľa väčšia vojna ako regionálna vojna. Ďakujem pekne. Ja mám takisto otázku, hovorí pán predseda. Hovorili sme už o štvorke, o kvartete. Mohli by ste nám poradiť, ako tento vzťah medzi Arabskou ligou a kvartetom štvorkou by mohol byť viac operatívny. Myslím, videli sme už viaceré plány a cestovné mapy a myslím, že iba nejaká správna kombinácia týchto všetkých môže viesť k úspechu. A možno by ste nám mohli povedať váš názor o hľadne toho, čo by Európa mohla urobiť ako súčasť štvorky, aby táto spolupráca bola ešte produktívnejšia. A teraz máte slovo. Thank you very much again for, um... Ďakujem veľmi pekne Ďakujem za takéto veľmi trefné otázky týkajúce sa podstaty problému. Ja začnem pekne po poradí. Ďakujem pekne ešte raz za to, že ste poukázali na tú zmenu bez krvi, prelievania a chaosu, ale hovoríme o Jordánsku a to sú naše záväzky a v tomto, sa, v tomto smere sa chceme uberať aj ďalej. Viacerí tu poukázali na začiatku arabskej jary na to. Mali sme demonstrácie v Jordánsku ešte pred arabskou jarou. Boli tu demonstrácie ohľadne toho, že treba zabezpečiť slobodu prejavu a tak ďalej, ale tieto demonstrácie ako také začali aj v tej neskorej fáze už preto arabskou jarou a ľudia boli prekvapení, že policajti rozdávali vodu a džús demonstrantom, takže my to robíme v Jordánsku takto. Ďakujem za tú otázku a odvolávku. A pokiaľ ide o Sýriu, ako zabezpečiť stop zastavenie krvi prelievaniu. Myslím, že všetci e, skutočne zhrozené sa pozeráme na to, čo sa deje v tejto krajine. E, tie veci, záznamy, ktoré vidíme v televízii každý deň, plač matiek nad mŕtvými deťmi, to je skutočne hrozné. Dá sa to nejako zázračne ukončiť? Bohužiaľ nie. Sme skutočne všetci zaviazaní, aby sme urobili čo možno najviac, aby sa to zastavilo. Áno, o to sa snažíme, usilujeme a plán, ktorý predstavila Arabská liga pred mesiacmi pre krajinu, pre Sýriu, aby sa dostala z tejto krízy. To bol veľmi dobrý plán, my sme to podporili a my to podporujeme v rámci Arabskej ligy aj naďalej, na to, aby sme zabránili tejto externej vojenskej intervencii, aby sa to ešte viac nezdestabilizovalo. Plán ako taký bol rozpracovaný do detajlov. Bola tu požiadavka zastaviť násilie čo možno najskôr, aby sme zastavili zabíjanie, aby sme E, stiahli vojenské zložky, aby sme umožnili medzinárodným médiám, aby prišli do krajiny a aby pomohli v zmysle humanitárnej pomoci, aby sa konečne otvoril dialog aj s opozíciou. A iste si pamätáte, mali sme rezolúciu arabskej jary. Malo to byť celé e, urobené pod záštitou predstaviteľ arabskej jary z Káhyry. Ale bohužiaľ tá posledná rezolúcia arabskej jary, uznesenie z arabskej ligy, bolo, že treba vytvoriť vládu národnej jednoty a vychádzať zo stavu situácie, aká tam je. myslím, že to sú tie najlepšie možnosti, aké máme. Treba stále tlačiť na to. A včera som napríklad včera v rámci diskusie na e, výbore pre ľudské práva som celkom jasne povedal, že nedá sa snažiť robiť nič iné, ako pretláčať riešenie, ktoré vychádza z e, ochrany ľudských práv. A takto sa snažíme pokračovať. Jeden z mojich kolegov z arabských krajín povedal, že nemôžeme iba vydávať prehlásenia jedno za druhým a pozrieť sa na to, ako sa tam prelieva krv každý deň a sú takí, ktorí požadujú, aby sa aby sa dali zbrania aj rebelom. Ale to nie je politické riešenie. A myslím si, že politické riešenie je jediné, ktoré zastaví prelievanie krvi. A myslím si, že sírska vláda si už uvedomila, že jednoducho toto nepovedie k úspechu čo sa tam deje teraz. Nedá sa tam každý deň pozerať na zabíjanie ľudí, pretože jedného dňa sa to bude musieť už konečne začať riešiť. Bude sa to musieť začať riešiť v tom zmysle, že tu bude konečne zmierenie s ľudom, medzi vládou a ľudom. A pokiaľ ide o opozíciu v Sýrii, ktorá je takým sprostredkovateľom, kontaktným partnerom, myslím si, že zo strany priateľov sírskeho národa. Ešte stále nevieme, aký je, aká je tá záštita, ktoré pozostávajú všetky opozičné zložky v Sýrii. Nechceme byť súčasťou toho, čo by delilo opozíciu v Sýrii, ale pokým sa zorganizuje opozícia do nejakého jednoty, celistvé jednoty, pokým sírskú radu neuznáme ako grémium, ktoré sa snaží o mierové riešenie situácie, tak sa nepohneme ďalej. A dúfame, že táto sírska rada jednoducho sa bude vnímať ako takú záštitu pre túto opozíciu. A pokiaľ ide o izraelské okupácie vo svete, vieme, že Izrael postupuje nelegálnym spôsobom a zmeny, ktoré sa tam dejú v teréne a dejú sa každý deň, Mm, tieto zmeny, jednoducho tak, ako ste to povedali, prezentujú situáciu ešte v horšom svetle, pretože keď sa pozrieme na hranice palestinského štátu, tak kam ich vlastne chceme dať. Ale my sme v Jordánsku presvedčení o tom, že vychádzajú z tejto skutočnosti v teréne, nakoľko sú tam tieto nelegálne e, osídlia. Ako sa to dá zastaviť, to sa dá urobiť iba tým, že sa urobí, že sa postavia hranice okamžite už sme to povedali v 99. roku, keď som e, v auguste bol e, v tomto výbore, tak som spomenul, že sa snažíme zrýchliť bezpečnosť na hraniciach a stanoviť presné konkrétne miesta hraníc. Nemôžeme postupovať oddelenie. Hneď ako sa dohodneme o hraniciach v rámci určitého časového harmonogramu, hovoríme tu o troch až 6 mesiacoch a hneď ako budeme vedieť, kde sa tie hranice majú nachádzať, tak ktokoľvek, kto už postaví niečo na zlej strane hranice, tak pôjde proti dohode a nie len proti tomu, že by mala byť dohoda, ako by mala vyzerať. To je jediný spôsob, ako sa to dá vyriešiť. Nejaké prehlásenia znovu každý deň nepomáhajú. Pokiaľ ide o Líbiu, navštívili sme Líbiu oceňujú úlohu, ktorú zohrávame. V týchto nelakých časoch, ktorým Líbia pre, prechádza v októbri minulého roka, vycestovala delegácia, taktiež pred niekoľkými týždňami vycestovala delegácia do Líbie. musím povedať, že Líbia a Jordánsko majú mnoho spoločného. Najmä v našom vnímaní, v našej časti sveta, pretože je aj v kultúrnej oblasti mnoho podobností. Arabi z 13., 14., 15. storočia, keď sa pohybovali smerom na západ do Severnej Afriky, začali v Egypte, ale boli to chovatelia tiav a potrebovali rovnaké prostredie, rovnaké podmienky ako v ich pôvodných územiach, takže skončili napokon v Líbii. A preto, keď navštívite mnoho líbyských miest, keď hovoríte s beduínmi, zistíte, že prízvuk je veľmi podobný ako prízvuk beduínov u nás. Teda kultúra je naozaj veľmi podobná, dialekt, prízvuk je naozaj veľmi podobný v arabčine a vzťahy teda sú veľmi dobré. Cenia si našu pomoc, chcú, aby Jordánsko zahrávalo významnú úlohu v ich ďalšom vývoji. Niektorí sa milne domnievajú, že proces rekonštrukcie v Líbii práve prebieha. V mnohých prípadoch to je však vytvorenie konštrukcie, nie rekonštrukcia, pretože vytvárať si niečo úplne od nuly um, nefungoval prakticky štát v našom ponímaní, štátna správa, inštitúcie a tak ďalej. Všetko treba vytvoriť úplne od začiatku. Zaznamenali sme mnoho už pokrokov, napríklad eh, zriadili sme plnú nemocnicu, už je to stála nemocnica, ale naďalej ju nazývame Polná, pretože nemá pevné stanovisko eh, a liečia sa tam tisíce Líbičanov, ktorí utrpeli zranenia, museli byť amputované končatiny. Teda pomáhame v mnohých oblastiach, eh, pomáhame aj v oblasti napríklad policajných zložiek, eh, školenia bezpečnostných zložiek taktiež chceme vytvárať eh, podmienky pre rozvoj ľudských zdrojov. Aj v právnej oblasti chceme poskytovať poradenstvo. Chceme vniesť moderného ducha zmyšlenia do ich ponímania. Nech som si celkom istý, že som pochopil vašu otázku celkom správne. Diverzita v časoch čoho presne? To bolo, hovorí pán Peterle bez mikrofónu. V súvislosti s arabskou jarou v Egypte a tak ďalej. Súhlasím, hovorí pán minister, myslím si, že rôznorodosť je práve výhodou arabského sveta. V Jordánsku sme akýmsi kotlom, pretože máme tam muslimov, kresťanov, eh, arméncov, rôzne iné etnické skupiny, aj náboženské skupiny, to sa týka Sýrie, Libanonu, možno nie až tak Egypta, pretože aj tam je to trošku iná, predsa len aj tam sú kresťania a muslimovia. Súhlasím, že kultúrna rôznorodosť by mala zbližovať ľudí, nie oddelovať ich, vzdelovať. Myslím, že O to sa práve snažíme. E, naše veličenstvo je naozaj majstrom v tomto smere, pretože oni spúšťačom iniciatívy na zjednotenie moslimov um, rôznych kategórií. Teda rozhodne sa dá povedať, že diverzita a bohatstvo v tomto smere tu je. Opäť mi pripomínajú, že už by som mal skončiť, ale ešte by som povedal, že neviem, kto to presne povedal, rozvoj v Iráne je možno nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým. Rozhodne sa tým stáva náš svet nebezpečnejší. Myslím si, že napätie v Perskom zálive a tie červené čiary, ktoré sa tu stanovili, či už zo strany Západu alebo Izraela, či už to súvisí s jadrovým programom alebo s zásahom alebo s ohrozením bezpečnosti celého Perského zálivu. Žijeme naozaj v veľmi napätých časoch, v krušných časoch. Ehm, predpokladáme, že to budeme musieť poňať vo mnoho širšom kontexte, nielen v kontexte Blízkeho východu. Čo sa týka kvartetu Arabskej ligy, myslím si, že by sme mali vytvoriť taký model, v ktorom by sme mali väčší vplyv na dianie aj zo strany Arabskej ligy, aj zo strany EÚ, či už v rámci kvartetu alebo jednotlivo. Spomenuli ste kvartet ako nástroj e, na spríjemnenie života Tonyho Blaira. Ja sa domnívam, že kvartet zastupuje Európsku úniu, OSN, Rusko, USA, teda zastupuje vlastne celý svet. A môže byť naozaj účinným nástrojom na nastolenie riešenia pre tých ľudí, ktorí nie sú schopní prísť s riešením sami o sebe. Nechceme ich nutovať riešenie, ktoré pre nich nie je výhodné. Chceme niečo, čo je pre nich dobré. Boli sme svedkami toho, že Palestína a Izrael sa naozaj dostali veľmi blízko konečnej fázy a nepodarilo sa im prekročiť tú poslednú čiaru. Chceme také riešenie, ktoré bude výhodné pre všetkých, e, aj pre nás, pretože my sme e, priamo e, účastní na tomto procese a veľmi priamo pociťujeme, či v tejto oblasti je miera bezpečnosť alebo nie. Snažíme sa im pomôcť nájsť také riešenie, ktoré bude teda priateľné, pretože to musíme urobiť. Je to dôležité pre bezpečnosť celého sveta. Ešte raz srdečná vďaka za pozvanie a za vymedzený čas. Ďakujeme, pán minister. Ďakujeme za vaše vyjadrenia, za vaše myšlienky. Sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli. Budeme aj naďalej v kontakte. Budeme sa snažiť eh, aj o ďalšie stretnutia. Myslím, že takto môžeme skombinovať stabilitu vašej krajiny a s reformami vašej krajiny. Tak, aby bola stabilná aj do budúcna. Pretože to je v záujme všetkých. Myslím, že to, ako sa váš kráľ pokúša predsadzovať reformy, e, je vhodný postup a môže byť príkladom pre všetky krajiny v tomto regióne. Ďakujeme. Well, my friends, we have to continue and we have... Drahí priatelia, musíme pokračovať. Máme ešte stále nabitý program, musíme totiž eh, všetko dokončiť do 18.30. Vždy je to trochu komplikované, keď tu máme takéto celebrity. Chvíľu to trvá, kým vyniesú celú svoju auru a celý svoj sprievod zo sály. Navrhujem však, aby sme pokračovali ďalej v našom programe. Pristúpime k správe o Čiernej hore. Ak tu máme pána Tanoka, dal by som mu slovo na 5 minút. Ďakujem, pán predsedajúci. Je tu veľký hluk. Ešte sa ľudia odchádzajú zo, stá, zo sály. Toto je moje druhé uznesenie. A držím sa svojich vyhlásení k Čiernej hore. Ako kandidátska krajina Čierna hora je naďalej je relatívne jasným prípadom, čo sa týka pokroku na ceste do EÚ, porovnaní sa s tými krajinami minimálne v susedstve. Čierna hora sa prihlásila členstvo v roku 2008 a v roku 2009 dosiahla bezvýzový režim do šengenského priestoru. V roku 2010 došlo k prijatiu stabilizačnej asociačnej dohody a táto krajina sa stala oficiálne prístupov krajinou. To bolo v roku 2010, ale však v decembri Európska rada rozhodla odložiť otvorenie rokovaní s Čiernou horou. To bolo veľkým sklamaním pre túto krajinu. A ešte stále si myslím, že toto rozhodnutie bolo politicky motivované a vychádzalo z istých domácich okolností v niektorých veľkých členských štátoch a nemalo až tak dočinenie s skutočným pokrokom tejto krajiny z hľadiska naplnenia kritérií a požiadaviek, ktoré stanovila komisia v siedmých eh, prioritných oblastiach. Čierna hora eh, sa naozaj usilovala naplniť požiadavky komisie a formálne to komisia aj uznala. Týchto sedem oblastí, ktoré komisia stanovila, sa týkajú zlepšenie fungovania parlamentu a volebného rámca, ďalej profesionalizmus eh, v štátnej správe. To už samo o sebe je dosť e, obmedzené, pretože ide o malý štát, ďalej boj proti organizovanému zločinu, boj proti korupcii, zabezpečenie mediálnej slobody a spolupráca s občianskými združeniami. A ja sa vo svojej správe zozradím taktiež na hospodárstvo a na ťažkosti tejto krajiny. Vzhľadom na to, že stále ešte prebieha kríza eurozóny a Čierna hora využíva euro ako meno, aj keď nie je formálne členom eurozóny časoch krízy je to komplikované, je potrebné eh, vykonať eh, reformu dôchodkového systému a taktiež prieť opatrenia na podporu malých a stredných podnikov eh, a na podporu celosvorského rastu. Čierna hora nedávno sa v decembri minulého roka stalo plným členom VTO a taktiež, čo sa týka kodanských kritérií, to ako viete sú požiadavky na členstvo v EÚ tieto sa týka predovšetkým medzietnických vzťahov Čierna hora na rozdiel od mnohých svojich susedov, ako napríklad Macedónsko alebo Bosna a Hercegovina, je relatívne koheznou krajinou. Ďalej sa venujú otázkam rodovej diskriminácie, repatriácie utečencov, presidených osôb z susedných krajín z pred 10 ročia, taktiež nezávislosť, trans- transparentnosť súdnictva a sloboda médií. Toto všetko sú témy, ktoré sú pokryté aj v mojom uznesení. Všetky tieto otázky sú veľmi dobre známe černohorskej vláde a riešia sa. Ďalej sú to otázky, ktoré súvisia so zvýšením transparentnosti v oblasti energetickej politiky a možné škody na životnom prostredí v súvislosti s budovaním hydroelektrických eh, priehrad. Čierna hora eh, je naozaj veľmi eh, prírodne Um, udarenou krajinou uh, a je potrebné chrániť túto nádhernú prírodu. Čo sa týka uh, korupcie v procese privatizácie a je, tu je potrebné dosiahnuť nápravu, najmä uh, čo sa týka ohrozovania novinárov a celej mediálnej slobody. Čierna hora je šampiónom lepšej regionálnej spolupráce so svojimi susedmi vrátane otázok ako riešenia istých hraničných eh, sporov s niektorými susednými krajinami a taktiež v otázke koordinácie boja proti organizovanému zločinu. Minulý rok Čierna hora uzavrela úspešné bilaterálne dohody o vydaní so Srbskom, Macedónskom a s Chorvátskom. Aby som to zhrnul, Čierna hora je eh, úspešným eh, prípadom teraz rokovania v júni tohto roka e, zrejme začnú tak, ako sa to predpokladalo, preto chcem e, predložiť toto svoje uznesenie výboru a dúfam, že štyri kompromisné návrhy, ktoré sme vyrokovali včera, pokrývajú väčšinu z týchto bodov a dúfam, že sa podarí zapracovať e, mnoho z tých 75 pozmeňacích návrhov, ktoré kolegovia predložili. Mňa inak toto číslo dosť prekvapilo. Ďakujeme. Teraz Dávam slovo tým spravodajcom na dve minúty. Nech sa páči, snažte sa byť prosím čo najstručnejší. Pani Ibrisagič. Ďakujem, pán predsedajúci. Budem sa snažiť byť stručná, pretože do veľkej miery súhlasím s pánom Tanokom, že Čierna hora je naozaj úspešnou krajinou a chcem zablahožovať pánovi Tanokovi taktiež k veľmi dobre vypracovanému dokumentu. Veľmi dobre sa s ním pracovalo, pretože panovala široká dohoda medzi všetkými tými spravodajcami. Podporujem všetky kompromisné návrhy a podporujem aj celkové vnímanie, ktoré práve prezentoval pán Tanok. Naozaj veľká chvála pánovi Tanokovi, srdečná vďaka jemu aj všetkým ostatným tým spravodajcom za dobrú spoluprácu a za dohodu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť. Ďakujeme. Pán Ferm, nech sa páči, na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. V mene skupiny SAD by som sa rád taktiež poďakoval pánovi Tanekovi. Myslím si, že návrh je veľmi dobrý, vyvážený. Spolupracovala sa nám dobre na kompromisných návrhoch. Čo sa týka súdnictva, korupcie, korupcie, slobody médií, ľudských práv a tak ďalej. Tešíme, že správa veľmi jasne hovorí o princípoch, že kandidátske krajiny sa musia postupov, posudzovať iba na základe svojich výsledkov a prístupový proces nesmie byť prepojený s progresom ostatných kandidátskych krajín. pretože sme mnoho viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré považujeme za dôležité. Ak som to správne pochopil, eh, väčšinu z nich prijali. Eh, čo sa týka financovania občianských združení, tie musia byť eh, toto musí byť prístupnejšie, taktiež čo sa týka politiky radovej rovnosti. E, tu je potrebné dosiahnuť nápravu, ďalej občianske združenia, práva odborových združení a tak ďalej. E, nie som si istý, že pán Tanok nás v plnej miere tomto podporuje, ale dúfam, že výbor nás podporí. Taktiež sme predložili nie- niektoré pozmeňovacie návrhy spoločne so zelenými s pani Lunaček. Iste sa vyjadri aj k právam komunity LGBT a k otázka environmentálnej ochrany. Teraz e, otázka znie, či sme príliš kritickí alebo príliš mierni. Myslím si, že nie, ani jedno, ani druhé sme podľa mňa spravodliví. Chceme vyslať e, taký signál Čiernej hore, ktorý ocení ich e, doterajšie úsilie splnení kritérií, ale na, na druhej strane taktiež kriticky hovoríme, že je potrebné dosiahnuť nápravu v mnohých oblastiach, je potrebné dosiahnuť lepšie výsledky v implementácii reforiem, najmä čo sa týka princípov právneho štátu, základných práv, korupcie, organizovaného zločinu a tak ďalej. Toto všetko sú ešte stále nedostatky, ktoré je potrebné napraviť. Ďakujeme. Ďakujem, pán Vajgo. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr by som sa rád poďakoval pánovi Tanokovi. Myslím, že odvedol veľký kus práce a výsledky sú veľmi pozitívne. Neprekvapuje ma to množstvo pozmeňovacích návrhov. Myslím, že dokonca ich bolo o mnoho menej, ako tomu pravidla býva v takýchto situáciách. Ale naozaj musím oceniť úsilie spravodajcu, spolupracovať s nami, a snažiť sa zjednotiť návrhy v kompromisných pozmiacich návrhoch a, taktiež chcem oceniť toleranciu aj v tých oblastiach, kde sa všetci celkom nezhodnú. Myslím, že tu máme dočenie s krajinou, ktorá naplnila to, čo sa od nej očakáva a ktoré sa podarilo dosiahnuť aj vnútornú koherentnosť národnú vnútropolitickú koherentnosť e, v tých e, otázkach, ktoré sa týkajú výhľadov členstva v EÚ. Taktiež chcem oceniť úsilie Čiernej hory v ich príspevku k dobrým susedským vzťahom a k stabilizácii celého re- regiónu. Isté, že ešte stále je čo vylepšovať, aby sme dokončili vytváranie legislatívneho rámca v oblasti boja proti korupcii, aby sme ich zavreli do, do praxe. Okrem toho, je čo zlepšovať aj z hľadiska tlaku na novinárov, ku ktorému ešte stále dochádza, a taktiež čo sa týka niektorých eh, incidentov v súvislosti s novinármi a tlačou, ale súhlasím s ostatnými spoluspravodajcami a tými spravodajcami, že Čierna hora si zaslúži začať rokovania a začať eh, ten bolestný proces vstupu do EÚ. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Lunáček, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som rada poďakovala pánovi Tanokovi za jeho prácu na tejto správe, na tomto uznesení a taktiež chcem oceniť jeho snahu v hľadaní kompromisov. Myslím, že je veľmi dobré, že parlament ako celok podporuje to, aby Čierna hora začala čo najskôr rokovania vstupe ešte pred letnou prestávkou. Myslím, že je na čase, aby tieto rokovania začali. Myslím si, že otázky súdnictva spravodlivosti korupcie, tie sa ešte budú prejednávať, keď sa budú prerokovať konkrétne kapitoly 23, 25 a tak ďalej. Avšak predsa len by som eh, spomenula to, eh, čo nastrelil pán kolega Ferm, či sme príliš kritickí alebo príliš mierni. Ja by som si bola želala, aby v správe bol aj kompromis 2 až 4 eh, poňaté trošku výraznejšie, silnejšie, mm, napríklad čo sa týka konkrétne kompromisu 2 v oblasti korupcie, iba to, že oceňujeme ďalší pokrok, e, podľa mňa nestačí povedať. Nemyslím si, že ten pokrok bol dostatočný. Mohli by sme ho zohľadniť tento pokrok, ale nie oceniť ho, pretože ešte stále dochádza k výrazným prípadom korupcie na najvyšších úrovniach a to je potrebné vypichnúť aj v texte. Myslím si však, že ocenenie tohto pokroku podľa mňa nie je vhodné na tomto mieste. A ešte stále ďalej je mi ľúto, že pozmeňovací návrh, ktorý odmietol pôvodne e, pán kolega Kukan, e, čo sa týka korupcie na najvyšších úrovniach e, v súvislosti s konkrétnou firmou v telekomunikáciách. Je mi ľúto, že to tam už nie je. Isté, že nie je vždy vhodné menovať vinníkov priamo, ale myslím si, že v takejto situácii za týchto okolností bolo vhodné spomenúť e, aj tento konkrétny prípad v texte. Ďalej kompromis 4 ešte e, k otázkam komunity LGBT. Áno, či sa to spomína, ale zákon o nediskriminácii nestačí. Je potrebné e, spojiť to s ostatnými sprievodnými zákonmi. Myslím, že zblíženie právneho rámca tejto krajiny s štandardami EÚ a medzinárodným štandardom bolo vhodnejšie znenie v tomto texte. Ďalej, čo sa týka ekologických e, aspektov a vodných priehrad, tu by som bola rada, keby ten pozmeňací návrh, ktorý sme vypracovali spoločne s pánom Fermom a s pánom Kačinom, bol predsa len v texte, čo sa týka týchto vodných e, priehrad je mi ľúto, že ste to neprijali, budeme sa snažiť to presadiť opätovne. Obávam sa, že sa budeme musieť hlasovanie zdržať. Aj keď sme za začiatok rokovaní, ale predsa len e, myslím si, že správa mala byť o niečo kritickejšia. Pán Kúkan, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predsedajúci. Len veľmi stručne myslím si, že tu máme príležitosť e, schváliť e, pozitívnu správu o Čiernej hore. Spravodajca výrazne prispel ku kvalite tejto správy Čierna hora sa veľmi dobre uberá cestou eh, svojej integrácie. Dúfam, že proces bude naďalej pokračovať hladko a že sa podarí otvoriť rokovanie o prístupe ešte tento rok. Keďže došlo k výraznému pokroku v splnení kritérií, ktoré súvisia s integráciou do EÚ, najmä v oblasti činnosti parlamentu, ďalej rokovacieho poriadku parlamentu, volebného rámca, formou posledných úprav, e, čo sa týka financovania politických stran, ale aj v iných oblastiach, ako napríklad reforma súdnictva. Domnievam sa, že by sme mali prijať e, jasne pozitívnu správu, ktorá podporí Čiernu horu v jej ďalších krokoch na ceste k integrácii do EÚ. Ešte raz by som rád ocenil výsledky pána Tenoka, že sa mu podarilo docieliť kompromisné návrhy. Stiahol som svoj pozmeňovací návrh, eh, tak ako to správne poznamenala pani Lunaček, ale domnievam sa, že kompromis do istej miery pokrýva to, čo išlo v tomto návrhu. Možno tie vyspravovať sa k tomu ešte vyjadri. Myslím si, že kompromisy, ktoré boli predložené, sú priateľné, sú dobré a ja by som ich rád podporil. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pani Ibrisagič ešte na minútu. Ďakujem. Ja by som chcela ešte zopakovať, že plne podporujeme všetky kompromisy, ktoré sa nám podarilo vyrokovať. Kompromis, e, ktorý sa týka, respektíve návrh, ktorý pôvodne predložil pán Kukan, je pokrytý v kompromise, preto tento návrh napokon pán Kukan stiahol. Myslím, že keď e, vezmeme do úvahy, akú malú politickú stranu pani Lunaček e, predstavuje, myslím, že pán Tanok bol naozaj veľmi štedrý, veľmi veľkorysý. Myslím, že ste veľmi dobre zastúpení. Vy ako zelení v týchto pozmeňovacích návrhoch, ak nie ste spokojní, ak si myslíte, že to nie je dostatočne silné a prísne, podľa mňa nie je vhodné postupovať bez hlasovania. Mali by sme hlasovať o vašich pozmeňovacích návrhoch a potom e, uvidíme, aký bude výsledok. Mali by ste však podporiť kompromisy, pretože do veľkej miery pokrývajú to, o čo ste žiadali. Ďakujem pekne, pán Rouček. Ďakujem, pán predseda. A ja si myslím, že Čierna hora dosiahla veľký pokrok pri plnení hlavných priorít. Dôležité je, a mohlo by to byť aj príklad pre ostatné krajiny, že v Čiernej hore hlavné politické sily spolupracujú na tomto strategickom cieli, na tejto priorite. To môže byť pozitívny príklad aj pre napríklad eh, susedné Albánsko. Čierna hora urobila významný pokrok aj pri stabilizácii svojho hospodárstva, svojej makroekonomiky. To je dôležité aj v súčasnej eh, finančnej ekonomickej situácii. Správa pána Tanoka to jasne demonstruje. Sú tu isté ešte mnoho vecí, ktoré treba naprávať, či už sa to týka súdnictva alebo boja proti korupcii. Sú tu ešte nedostatky, ale je treba tiež povedať, že Čierna hora nevstupuje do Európskej únie. I hneď v priebehu rokovaní bude ešte priestor a čas eh, vylepšiť isté veci a ak naďalej budú politické sily eh, tak eh, ochotné ako doposiaľ, ak sa budú venovať tejto priorite, mm, som presvedčený, že po začiatku rokovania vstupe tento pokrok bude pokračovať aj naďalej. Čierna hora je veľmi dobrým príkladom a myslím, že je aj veľmi dobrým vzorom pre susedné krajiny, či už Albánsko alebo Bosna a Hercegovina a Srbsko. Takže blahoželám spravodajcovi a je Čiernej hore. Well, thank you very much, Mrs. Ďakujem pekne, pani Lunáček. Na 30 sekúnd, ďakujem predseda. Ja som chcela len reagovať na to poznámku pani Imbrizakič, možno som to nepodal jasne. A samozrejme, dohodli sme sa na veľa vecia v pozmeňujúcich návrhoch, avšak rada by som dodala, že sme taká stredne veľká skupina. No a čo sa týka Európskej únie a e, vstupu, je, že skutočne treba vytvárať tlak na krajiny a to je našou úlohou. No a ja by som chcela len reagovať na to, čo si povedali. Ja mm, si vážim, koľko vecí e, pán Tenok do toho zaradil, ale mali by sme byť možno trochu kritickejší. Dobre, ďakujem pekne. Pán Tenok, prosím, teraz to jasnite. Ja sa do toho nebudem miešať. Dovolte mi povedať a poďakovať pani Ibliza Kýče. Ja jej ďakujem za jej podporu za koľko milých rokov. A viackrát sme boli v tejto krajine. Ona je skutočnou expertkou a ja rešpektujem jej múdre názory na to, čo sa deje v Čiernej hore. Ďakujem aj pekne pánovi Fermovi a e, myslím, že skutočne každú krajinu treba posudzovať podľa jej e, zásluh. No a e, samozrejme, moja správa sa snaží získať podporu pre antidiskriminačné opatrenie, čo sa týka ženských práv, práv odporov, LGBT a tak ďalej. O tom tam špecificky hovorím, ale keď niekde, niekde, niekde problém. No, samozrejme, ja chcem, aby správa sa zameriavala, zameriavala len na túto jednu, len na túto jednu otázku. Zabrá sa to viacerými problémami, problematiky vstupu krajiny. Ďakujem pekne pánovi Vajglovi. Boj proti korupcii je jedna z kľúčových oblastí výboru a našim voličom som si istý, a všetkých krajinách Západného Balkánu a krajina a, a problémy zastrašovania žurnalistov. No, pani Lunáče, keď sa pozrite na znenie kompromisu, tak dôvod, prečo hovoríme použijem slovo welcome, víta, pretože vítame ďalší pokrok pri príjmaní protikorupčnej legislatíve. Vítame čiže príjmanie legislatívy. Stále máme obavy z implementácie, tak ako to bolo povedané, takže to vítanie patrí tomu, že teraz existuje právny základ a právny rámec. Takže to je možno také nepochopenie kompromisu. Teraz sa konkrétne pomenovávanie jednotlivých spoločností. Ja som sa rozhodol, že to neurobím. Ja som si uvedomil vašu pripomienku k telekomunikáciám, ale ľudia mi už písali, hľadne iných spoločností, ktoré možno tvrdia, že boli oklamané o peniaze, pričom jednotliví investori jeden, dva, dva, ktorí majú sídlo v Londýne, tak eh, to budem riešiť konkrétne priamo s komisiou a vládou Čiernej hory a nie v mojej správe. Takže my sme neprijali, teda ja sám a Anna, vybrali, že by sme každú spoločnosť jednotlivo uviedli, pretože poprvé list zoznam je veľmi dlhý a nie sme tiež si istí, či, či sa týka vodnej elektrárne, viem, že máte mm, k tomu pripomienky, ale ja myslím, že to je jeden z hlavných zdrojov budúcnosti zahraničných výmen a zahraničných príjmov, Slovensko a tak ďalej, pretože odmietnúť vodnú elektri- energiu ako hospodársky model pre hospodárstva nepríjmam. Takže iste môžete predkladať a pozmeňujúce návrhy, ale ja budem hlasovať proti a budem žiadať, aby to robil aj ostatní. Pán Kukan, ďakujem za vašu podporu. Ste jeden z najväčších expertov v parlamente na tento región a mm, každú vašu pripomienku vnímame a berieme veľmi vážne. No a na záver pán Rouček. Áno, máte pravdu, Monten Čierna hora nemá podobné interné, má interné problémy ako mnohí jeho susedia, ako napríklad alebo teda eh, nemá také problémy ako napríklad Albánsko eh, a Čierna hora, tak ako ste povedali, nebude, nebude zajtra vstupovať do Európskej únie, dokonca sa ani otvorili rokovania. No a keď budú kapitoly otvorené a uzatvorené, tak to bude najdôležitejší čas zamerať sa na otázky implementácie. V eh, súčasnosti potrebujeme spustiť právny rámec v parlamente a keď rokovať o kapitolách, tak, kapitolách, tak uvidíme, či sa dajú uviezť do, do praxe. Ďakujem za vaše pripomienky a teším sa na zajtrajšie, na zajtrajšie rokovania a prijatie uznesenia. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tenok. Hlasovať sa bude zajtra na výbore a v sa uskutoční hlasovanie na plenárke. No a teraz prejdeme k ďalšej správe, to je návrh správy o o odporúčanie rady a rade o spôsob možného založenia Európskej nadácie pre demokraciu. No a krát Lamsdor dostáva 5 minút, ďakujem pekne. E, je to teda odporúčanie pre radu. To tu ide. No a to je parlament podal, ako si predstavuje parametre. No a ja by som tiež rád začal s tým, že by som poďakoval tieňovým spravodajcom. V minulých mesiacoch sme veľmi konštruktívne spolupracovali. Keď je to nový prístup, tak som sa snažil eh, pracovať čo najinkluzívnejšie a prepojiť spoju, spolu rôzne záujmy. Pred pár rokmi začala diskusia. Začala to ako teoretická debata, ale teraz sa nachádzame vo veľmi konkrétnej fáze pracovná skupina dosahuje dobré pokroky vo svojej činnosti a práci. No a očakáva, že získame návrh štatútu, ktorý by mal byť finalizovaný niekedy v júni. No a tak by táto správa, tak táto správa prichádza v právnom čase, aby sme vyjadrili stanovisko parlamentu k téme Európsky fond pre demokraciu. No a Európske nadácie pre demokraciu k pôvodnému zneniu bolo predložených veľa pozmeňujúcich návrhov, boli konštruktívne. Až pred nejakým časom sme vypracovali 12 pozmeňujúcich návrhov, dosiaľ sme o nich diskutovali, no a v 96% sme sa zhodli. Je veľmi dôležité dosiahnuť eh, pridanú hodnotu, čiže akí príjemcovia prostriedkov z tohto fondu a z tejto nadácie by prichádzali do, do úvahy. To sú aktivisti a organizácie, ktoré sme doteraz nemohli podporiť alebo nedokázali podporiť, alebo ktoré mali problém e, získať e, podporu kvôli e, niektorým administratívnym nedostatkom alebo výberovým, výberovým kritériám, kde to bolo jednoducho ťažké ale prídaná hodnota. Na to sa zhodneme. To by malo byť, malo prekračovať flexibilitu. Hlavne v týchto citlivých momentoch politickej transformácie, keď je náročné dostať konkrétne, konkrétnu podporu, preto treba rokovať s partnermi najdôležitejšie témy. Že sa snažíme e, vyhýbať sa nejakému prekrývaniu nástrojov, najmä Európska nástroju pre demokraciu a ľudské práva. Chceme štíhlu efektívnu štruktúru, ktorá mala v Bruseli svoje sídlo a spolupracovali sme s ostatnými aktérmi aj s európskymi vyslanectvami vonku, s mimovládnymi organizáciami a tak ďalej. Tretia, tretia vec, o ktorej vládne zhoda, tam, kde sa používajú európske prostriedky, musí finančné nariadenie byť rešpektované v plnom rozsahu. Rovnako sme sa zhodli na tom, že Európsky parlament musí byť politicky zapojený do procesu aj po vzniku Európskej nadácie pre demokraciu a to čo najreprezentatívnejším zastúpením parlamentu v štruktúrach fondu. No a tým musí byť potom vytvorená možnosť nejak programovo vstupovať a prispievať. Parlament by mal zohrávať dozornú úlohu mali sme príjmať výročnú správu e, o výbore. No a jedna vec, na ktorej sme sa nezhodli, na ktorej budeme musieť zatra hlasovať, je otázka, akej forme nové, nové politické e, strany môžu byť podporované z fondu. Zhodneme sa na tom, že aká niečo takéto bereme do úvahy, že to musí byť pluralistické, to je jasné, ale Podpora politických hnutí nemôže byť eh, nemôže byť nejakou kľúčovou podmienkou pri ďalšom vývoji a rozvoji strany. A preto by som bol rád, eh, keby eh, v rámci kompromisného návrhu 5 by to bolo dodané. No ale ako vidíme, z toho, čo som práve povedal, tak na 95% sme sa zhodli a len v jednom bode musím, budeme musieť hlasovať. No a budem rád, ak zajtra sa nám podarí uzavrieť eh, túto prácu a budeme môcť pokračovať na pracovnej skupine. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz dostáva slovo pani Saifi. Na dve minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Poprvé by som chcela poďakovať pánovi Lamsdorfovi a chcela by som privítať kvalitu správy ako operatívneho ducha a atmosféru, v ktorej spolupracoval s tenevými a s pravodajcami. Máme výsledok, návrh odporúčania. Rozhodli sme sa na kompromisných návrhoch, avšak však zostáva to jeden otvorený bod. To je dôležitý signál toho, že parlament si uvedomuje význam témy a reaguje. V každom prípade treba ďalej spolupracovať, pretože ak vytvoríme Európsky fond pre demokraciu, tak Európska únia bude môcť rýchlo, flexibilne reagovať na nové výzvy, a totiž e, ústavné reformy, politickú rôznorodosť a voľby, e, ktoré nás čakajú v mnohých krajinách. No a podľa tejto premisy. potom, v tomto vyjadrení by som sa chcela dostať e, k tomu spornému bodu, podu príjemcov. Spravodajca a viacerí poslanci nám pripomínajú, že je veľmi dôležité, alebo bolo by veľmi dôležité, podporovať všetky prodemokratické síly v krajinách. S týmto sa zhodujem. No a rovnako sme sa zhodli na prvom, prvej časti kompromisu 5. No a zoznam príjmejemcov je veľmi eh, rozsiahlý, môžu tam byť aj blogery, angažovaní umelci a tak ďalej. Avšak v tomto citlivom bode si tak stále myslí, myslím, že tí, ktorí podporujeme, si chcú zachovať eh, svoju suverenitu eh, no a kvôli intenzívnym debatám v našej skupine zostávam na tom stanovisku, že nemôžeme financovať politické strany týchto krajín, či už sú to nejaké malé partie alebo nie, pretože ja to vidím veľké nebezpečenstvo pre Úniu, e, že sa bude miešať do vnútorných záležitostí. Čiže o bode 5 treba hlasovať oddelenie. mysle politických, teda kvôli politickým stranám. To je podľa mňa konštruktívny prístup, aby sme objasnili túto otázku. Takže toľko, kolegyne, kolegovia, na, no a na záver by som chcela pripomenúť ešte dôležitý cieľ, na ktorý nesmieme zabúdať. Fond musí byť dôležitým nástrojom zahraničnej politiky a preto potrebuje prostriedky a cesty, aby sa dal rýchlo a účinne využívať. Ďakujem pekne. Pani Gomeš na dve minúty. Ďakujem predseda. Ja som veľmi rada, že sme v tejto pokročilej fáze, pretože ja myslím, že sme boli, že sme boli, ja som bola prvou osobou, ktorá do, do správy Howitovej hovorila o potrebe takéhoto fondu. No a som tiež veľmi rada, rada môžem tu povedať, teraz hovorím mene našej skupiny, mene skupiny, aj v mene Veronik de Kaiser, ktorá bohužiaľ dnes nemôže tu byť, ale ona bola nedelnou tieňovou spravodajkyňou a ona aj ja. Ďakujeme Aleksandrovi, Aleksandrovi Ramsdorfovi za prácu a aj tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu. No, dosiahli sme širokú zmluvu, teda dohodu, tak ako bolo e, povedané, je tu niekoľko drobností a veci, ktoré sú dôležité, no a pre našu skupinu e, je dôležité dôležitá časť o politických nadáciách. No a predložíme no, ústny pozmeňujúci návrh a tak sme sa dohodli aj so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. No a rovnako sa tešíme, to sa týka e, riešenia o rešpektovaní politickej rovnováhy na úrovni EÚ. To je pre nás veľmi dôležitý bod a rovnako otázka politických strán sa možno objavia nejaké iné názory. Naša, naša deňová spravodajkynia Veronika myslí v súlade s tými líniami pani Saifi, že by bolo dobré negarantovať to priamo politickým stranám, ale ktorá má aktivistom ešte, ešte predtým, sa spojil s politickými stranami. No a osobne si myslím, že to rôzne. No a preto je dôležité dodržať politickú rovnováhu parlamentu, aby všetci súhlasili. Predstavte si, že sme v situácii v Južnej Afrike pred koncom apartheidu. Mnohí z nás sa mali pochybnosti, že je dôležité financovať NSA. Na to by sme sa mohli dohodnúť. No a dovolte mi tiež povedať, že sa tešíme z riešení, ktoré sme našli o participácii žien a rovnako rozpočtová kontrola že parlament a Európsky parlament to má vykonávať, no a že prostriedky sa bude mm, pridelovať po eh, rozhovoroch s delegáciami EU. No a tiež treba riešiť niektoré ďalšie veci a opätovne politická rovnováha je kľúčom. Kľúčovou. Ďakujem pekne. Pani Lösing na dve minúty. Ďakujem pekne. No ja stanem v svojom pôvodnom postoji, že Európsky fond pre demokraciu vnímam veľmi demokra- problematicky a hodnotím ho veľmi problematicky na no tento nástroj úplne odmietam. Tento fond nie je v súlade s medzinárodným právom, nerešpektuje suverené práva štátov podľa môjho názoru. Dokonca tento návrh podkopáva výrazne a narúša právnu suverenitu eh, pro politických strán, podľa môjho názoru, je eh, ukazuje nepriateľná a ukazuje zámery podporovateľov eh, tohto nástroja. No a z tohto dôvodu som predložila návrh, aby a tento fond nebol prijatý. Ďalší zásadný problém pre mňa je nedostačne zabezpečená e, netransparentná demokratická kontrola a je vykonávanie naša skupina a podporí prvú časť kompromisného návrhu číslo 10, kde sa hovorí, že implementácia všetkých e, opatrení Európskeho fonda pre, fondu pre demokraciu musí byť e, hodnotená nezávislým tretím orgánom napriek tomu, čo som povedala, nechcem sa vyhýbať a brániť konstruktívnej štruktúrnej spolupráci, no a preto som predložil niektoré ďalšie technické opatrenia a návrhy. Ďakujem pekne, teraz pán Petering. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel poďakovať spravodajcovi. No a teraz položím niekoľko otázok, pár otázok, ale a to nechcem, aby som skončil v jednom vrece s kolegyňou Lozing, pretože myslím, že tá, keď hovorí o tom, že sa miešame do e, suverenity štátov, je to terminológia z minulosti. Myslím, že keď ide o ľudské práva a demokraciu, tak nemôžeme hovoriť o nejakej e, exkluzívnej suverenite krajín. Nože, takom rozsahu, pani kolegyne, keď dovolíte, tak ja sa s tým nebudem identifikovať. No a ja tiež nechcem teda, aby niekto chápal moje otázky v tomto smere, no ale rád by som teda položil pár otázok, takže ako je to zajistené pri vypracovaní štátu, že Európsky parlament eh, bude, bude predkladať svoje úvahy, hlavne čo sa týka rozpočtu a kontrolného práva. A ďalšia otázka, a to je rozhodujúce, ako zaistiť, že nejaké prekrývanie s inými možnosťami a nástrojmi, eh, že im predídeme a že nebudeme nejak doplňať demokraciu, pretože v tom vidím eh, nebezpečenstvo, že v konečnom dôsledku tu bude konkurenčný boj medzi rôznymi nástrojmi. A ďalej by ma zaujímalo pre Lambsdorff, ako celkom konkrétne eh, tento fond má byť financovaný, kto poskytuje aké príspevky a ako zaistiť, že exekutívny výbor bude mať zloženie, že proste tento výbor spolu, bude spolupracovať s politickými inštitúciami, nadáciami a tak ďalej. V eh, bode 8.6 je uvedené, že raz ročne E, výkonný výbor by som mal zasadnúť s inštitúciami, o ktorých som práve hovoril. To je podľa mňa nedostatočne, hlavne na začiatku treba zaistiť, že sa to bude konať oveľa častejšie a možno návrhy, ktoré zajtra príjmeme, mohli prispieť k tomu, aby sme veci skonkretizovali. Graf, Graf Lambsdorff, ak mi dovolíte túto pripomienku s tým prijatím zajtra, pre nás začína práca na budúcnosti. Musíme pozne sledovať, aby eh, Európsky parlament nebol odsunutým bokom. Ďakujem pekne. Teraz pán Gžíb. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať pánu Graf Lambsdorfovi za jeho zaujímavú alebo zaujímavý dokument, ktorý zajtra snáď príjmeme. Ja by som chcel upozorniť a hlavne na to, že Polsko tento zvolilo si tento projekt za prioritu pred začiatkom nášho predsedníctva. Je to teraz skutočne kľúčový projekt ktorý reaguje na slabosť a neschopnosť EÚ reagovať e, pomoci krajinám počas e, transformácie. No a myšlienka taká, že chceme profitovať z krajiny a podporovať krajiny, ktoré prešli transformáciou. Potrebujeme flexibilný prístup k podpore. Nech už tým myslíme čokoľvek, tým slovom flexibilný. No a No a Polská solidarita by bez podpory tiež neexistovala pred rokom 89, ak by nám USA nepomáhali. Takže ja by som chcel, aby politické strany neboli vylúčené a vyškrtnuté zly zo zoznamu. Samozrejme, môžu existovať a alebo politické nadácie samozrejme nemôžu existovať, nie sú súčasťou štátu. Ak chceme krajine zavádzať demokratické pravidlá, tak už z definície to znamená, že neexistujú v nej politické strany. Samozrejme chápem všetky výhrady. Lukašenkov režim v Bielorusku by nebol veľmi spokojný, ak by sme podporovali demokratizáciu v Bielorusku, to je predsa jasné. Aleš Bielecký tu bol a hovoril o ľudských právach, o bojovníkoch za ľudské práva a ich situácii a hovoril o právnych a nelegálnych stranách. No a my sme veľmi rýchlo zistili, ako na ostatní aktivisti, že tam, kde by nemali byť. To je vo vezení. takže by sme mali podporiť demokratizáciu. A vieme, že nástroje, ktoré Európska únia má, nie sú flexibilné. Nie sú vhodné pre rýchlu reakciu. Nedokážu pomáhať opozičným aktivistom. Ďakujem pekne, pán Lambsdor. Nech sa páči, odpovedajte na otázky. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som uvedol, že som rád z tejto širokej podpory, ktorá tu bola vyjadrená, moji kolegovia tieňoví spravodajci, Veronik nikto nemôže byť, tak ju nahradili, ale máme tu jeden bod, kde máme rozličné názory, a to nie je problém, ale uvidíme, ako to dopadne. Pokiaľ ide o kritickejšie body, to možno robím po nemecky, pretože tí kolegovia, s ktorými som v kontakte, Eh, pán Petering a pani Leasing. Eh, nechcel by som ich dať však eh, do jedného vreca, pretože ide o to, že tu máme témy, ktoré sa líšia, ale ako ste povedali, pani Lozingová, tie fundamentálne problémy vašej frakcie, tie tu už boli vyjadrené. Celkom konštruktívne to bolo prednesené zo strany vašich pred vašich mm, kolegov. Nezávisle preskúmanie tohto problému bolo predložené a myslím, že bez nejakých kontroverzií sa to objavia aj v štatúte, takže konštruktívne príspevky všetkých kolegov budú tu zapracované. Ale spýtam sa pána Peteringa, ako zabezpečiť, že Európsky parlament presadí svoje záujmy. No jednoducho treba na to poukázať, musíme urobiť odporúčanie ak by sme takýmto spôsobom nepostupovali, tak by sme jednoducho sa nedostali ani k tomu procesu, v ktorom sa teraz nachádzame. To je prvá vec. A druhá vec, sme zastúpení v pracovnej skupine. Ja zastupujem na želanie pána Broka e, tento výbor v pracovnej skupine a týmto spôsobom sa tam angažujeme. A pokiaľ ide o otázky rozpočtu, tak tam z mojej strany už pri prvom stretnutí bolo prednesené, že samozrejme finančné, finančné usmernenia pokiaľ ide o rozpočet, aj pokiaľ ide o kontrolu nad rozpočtom, to budeme mať pod kontrolou, to je jednoducho nesporné. A ako sa vyhneme nejakým pr- zdvojnásobňovaním. to je otázka, ako vlastne sa vysporiadame s uh, Fondom pre demokraciu a EHDR. Tu si tým musíme pozrieť celkom konkrétne, a toho kolegyňa Sifia povedala celkom presne, že flexibilita ako taká uh, rýchlosť SVČ prináša určité konkrétne stimuly, ktoré sa môžu odzrkadliť aj v efektívnosti výsledkov a to vlastne závisí aj s otázkou, ako je organizovaná spolupráca. Budeme mať záväzne stretnutie výkonného východnej komisie a s, s angažovanými partnermi, že sa to napíše aj do stanov, to je celkom jasne. Bolo by nesprávne, aby sme tam E, vstupoval, aby sme tam zaznamenávali každé regionálne stretnutie. A dôležité, aby to bolo v Bruseli. Chceme určiu spoluprácu s SFVČ, pokiaľ ide o tok informácií, ktoré potrebujeme pre nezávislé rozhodovania, to je celkom jasné. A to sa týka otázky zdvojnásobňovania alebo prekrývania a pokiaľ ide o financovanie, kto bude koľko prispievať. Pokiaľ ide to ten začiatočné financovanie, to komisár Füle vyčlenil z toho na to peniaze z nástroja pre susedstvo. Polsko takisto sa zaviazalo, neviem koľko to bolo konkrétne, myslím, že 3 alebo 5 miliónov eur. Ďalšie členské štáty sa k tomu ešte vyjadria. Zatiaľ stanovujeme iba štátu, príspevky potom sa dostanú až neskôr na radu, ale celé to bude financovanie miešanou formou zo strany členských štátov a Európskej únie. Kolegovia zo zelených, ktorí teraz nie sú, Elmar Brook, navrhli aby sme sa zamysleli na nástrojom um, Trust Fundu, um, že by napríklad také krajiny ako Švajčiarsko alebo Norsko sa zaangažovali, ak by chceli, možno by to mohla byť nejaká veľká nadácia, to si ešte pozrieme, ako by to vyzeralo. A potom ešte posledný bod, Anna Gomeš to uviedla, ide tu o odpoveď na otázku pána Gřiba, podpora demokracie, um, keď sú tu problémy, predovšetkým v rámci boja proti apartheidu, vtedy nebol žiadny problém, pokiaľ ide o pomoc. Takže to by nebol problém ani teraz, ale pre nás je teraz celkom jasné a je to tak uvedené aj v štatútoch a budem sa toho držať. Chceme podporovať takých aktérov, ktorí sa angažujú za demokraciu bez násilia. To znamená prodemokratických, bez nenásilných aktérov. Nechceme mať žiadnych podporu na iné účely ako na takéto účely. To znamená, ešte raz veľmi pekne ďakujem za podporu, teším sa na hlasovanie zajtra a kolega Petering má pravdu, keď hovorí o hlasovaní. Práca ešte aj po hlasovaní bude pokračovať ďalej a dúfam, že budeme dobre spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Musím vás informovať, že pani Veronik de Kaiser zaslala úpravu, pokiaľ ide ústny pozmeňujúci návrh a komprom- pre kompromis číslo 7, to znamená, ak sa na to môžete pozrieť, je ústny pozmeňujúci návrh kompromis 7. Bude to zaslané tak, či tak zo strany sekretariátu, ale chcel by som vás informovať už vopred. A posledná veta uvádza eh, granty, ktoré by mali rešpektovať a teraz meníme politická vyváženosť s výrazom politická pluralita na európskej úrovni a potom to už pokračuje ako pôvodne. To znamená, z toho politické vyváženosti, political balance, tam bude politiky plurality. A to nám zostala pani Kajzerová a dostanete to aj zo strany sekretariatu. Ďakujem veľmi pekne. Takže môžeme teraz prejsť priamo k správe pána Ungureana. Ide tu uzavretie dohody medzi EÚ a USA využívanie osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovanie ministerstvu vnútra bezpečnosti USA. Čiže pán Unguránu, máte 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Viem, že máme časovú tieseň, ale musím, budem sa snažiť zjednodušiť to. Začnem rozlíšením. Ide tu vlastne o to, o čom sa bavíme a o čom sa nebavíme, respektíve o čom sme sa nemali baviť, pokiaľ ide o toto stanovisko. Takže o čom by sme sa mali e, baviť? Ide tu o stanovisko nášho výboru, o tejto dohode z transatlantického pohľadu, respektíve pohľadu tohto transatlantického partnerstva. Chceme spoločne postupovať boji proti terorizmu. O toto nám vlastne ide, o tom sa musíme baviť. A o čom sa nechceme baviť je o tom, či sa nám páči alebo nepáči americký spôsob. A Myslím si a musím celkom to jasne povedať, že tento, táto nová dohoda, ktorá e, trvala e, celý rok na to, aby sme ju vyrokovali, že to je jasné zlepšenie predchádzajúcej verzie. Sú tu argumenty, ktoré sú celkom jasne za takýto postup. Spomeniem niektoré. S to novou dohodou je tu možnosť prístupu k údajom, môžu sa požiadať efektívne administratívne nápravy e, u Spojených štátoch amerických. Tzv. Bushová metóda je uznaná ako štandardný spôsob prevodu a zadržiavanie takýchto údajov o cestujúcich je limitované a pokiaľ ide o túto dohodu, počíta sa tu s reciprocitou, ktorá musí byť uplatnená. Niektorí niektoré z týchto formulácií možno, možno, byť ešte, mohlo byť, možno, možno mohli byť ešte viac ambicioznejšie, ale myslím si, že vo všeobecnosti výsledky e, sú, e, myslím, že dobré, pretože sú vyvážené a vyvažujú tak bezpečnosť, ako aj ochranu osobných údajov. A záverom si myslím, že sa musíme spýtať samých seba, e, aká by bola alternatíva v prípade, že takáto dohoda by nebola podporená. Myslím, že bez tejto dohody aj uzavretia by naše letecké spoločnosti boli v problémoch, pretože by museli ešte stále splňať požiadavky e, o využívaní osobných údajov o cestujúcich, ktoré uplatňuje USA, ale nemali by jasný rámec, ako majú postupovať. Po druhé, nemali by sme žiadny právny rámec na úrovni EÚ, pokiaľ ide o výmenu e, osobných záznamov o cestujúcich so Spojenými štátmi americkými, ale USA by mohli tak či tak bilaterálne uzatvárať dohody s členskými štátmi, čo by e, znamenalo, že takéto bilaterálne dohody by neboli predmetom našej kontroly. Takže záverom by som povedal, že táto dohoda a jej uzavretie mali by sme to podporiť, my všetci. Máme tu štyri pozmeňujúce návrhy a všetky sa uberajú tým smerom, že by sme mali zamietnúť nejaký koncenzus, ale nejde tu o to, pokiaľ ide o náš výbor, tak to sa nás až tak netýka. Ide tu skôr o to, že to, čo som ja až doteraz obdržal, mi celkom jasne dáva najavo, že tu máme široký koncenzus nie je síce jednomyselný, ale predsa len je tu dohoda ohľadne potreby takejto dohody a podpory tejto dohody. Ďakujem pekne, pán Ungureanu. Pani Gomež, nech sa páči. Pán predseda, bez pochyby, vrátane US, tak všetky krajiny, ako aj USA, si stanovujú svoje vlastné podmienky, na základe ktorých vstúpia cestujúci do ich, na ich územie. Máme určitý precedens, máme takúto dohodu už s Austráliou, ale bohužiaľ tento precedens sme jednoducho nevyužili v prospech tohto, tejto dohody. Čiže výsledok nie je až taký dobrý ako v prípade Austrálie, ale treba povedať, že pokiaľ ide o držiavanie našich vlastných pravidel, aby sme zabezpečili bezpečnosť cestujúcich. Ja som napríklad minulý týždeň s, s komisárom Malstromom hovorila o viacerých dôvodoch, ktoré boli uvedené zo strany spravodajkyne Sofinfeldovej ohľadne týchto štandardov, ktoré sa týkajú ochrany údajov našich občanov, že to nie je jednoducho zabezpečené v tejto dohode. A súhlasím so spravodajcom, že alternatíva ako taká je iba horšie riešenie, pretože by to viedlo k bilaterálnym dohodám, ktoré by si USA vyrokovali s našimi národnými vládami a tieto by boli horšie, pokiaľ ide o ochranu údajov našich občanov. A takisto nedá sa to jednoducho ani pochopiť, že by ehm, došli sme do takej situácie, že by len aerolinky nefungovali alebo že by museli prestať fungovať. Avšak dovolte mi uviesť, ja sama si myslím, že táto dohoda pre USA, hoci tu ide o dohodu, ktorá musí byť podporená aj z našej strany, z, našej, z našej strany našho parlamentu, národné parlamenty to musí takisto zobrať do úvahy. Aj v tomto prípade pre USA ide o prípad, čo oni považujú za nejakú exekutívnu dohodu. Kongres ako taký nie je zaangažovaný. To znamená, ak to chceme umožniť, pretože si myslíme, že alternatíva pre našich občanov je ešte horším riešením, tak musíme zabezpečiť, aby americký kongres bol takýto zaangažovaný v revíznom procese. To je kľúčové a my musíme na toto tlačiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Daf, máme minútu a pol k dispozícii. Vážený pán predseda, ja e, beriem, že i táto vyrokovaná dohoda je veľmi skromným zlepšením v porovnaní s predchádzajúcou, ale nie je to vôbec ani tak, z časti také dobré ako v prípade dohody s Austráliou. Je tu ešte viacero problémových oblastí. Hlavne záber tejto dohody je príliš voľne charakterizovaný, predovšetkým pokiaľ ide o článok 4.4, ktorý umožňuje, že údaje cestujúcich sa budú využívať na, vš- na všetky možné účely, akékoľvek účely a Európska únia by nemala dosah alebo kontrolu nad tým, akým spôsobom by sa to využívala. Z právneho hľadiska sa zdá byť rozumné a ne veľmi pochopiteľné a kompatibilné takýto postup uplatniť v kontexte e, práva Európskej únie ohľadne ochrany údajov, osobných údajov cestujúcich. Ja si to nepovažujem za nejakú dobrú platformu, ak sa snažíme o zlepšenie transatlantických vzťahov. Myslím si, že mohlo by to stanoviť veľmi slabý a chábý precedens vo vzťahu k budúcim perspektívam ohľadne takýchto dohôd vo vzťahu k tretím krajinám ktoré majú horšie systémy ochrany osobných údajov v porovnaní s takou krajinou, ako sú Spojené štáty americké. A zasa neprijať takúto dohodu. Myslím si, že to by posilnilo budúcu úlohu a efektívnosť komisie. Nakoľko táto sa bude snažiť o ďalšie diplomatické kontakty. Ale momentálne komisia zlyhala v tom zmysle, že by dostala požiadavkám, prísnym požiadavkám a štandardnou, ktoré požadoval parlament. A preto si myslím, aj ostatní, ako sme to predložili zmenujúcich návrhoch, určitú mm, stanovisko nepodporiť túto dohodu. Pani Nikola, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemyslím si, že to bude prvá dohoda, ktorá by sa týkala dodržiavania parlamentných štandardov. Myslím si, že Ide o jednu z dohôd, kde parlamentné štandardy nie sú rešpektované. Dosť ťažko sa ohľadne tejto dohody robí nejaké konkrétne rozhodnutie, pretože na jednej strane tu máme zlepšenie v porovnaní s minulosťou. Je pravdou, že je to síce malé zlepšenie, ale predsa len to je zlepšenie situácie. A budeme potrebovať nájsť odpoveď na otázku, na ktorú sme neodpovedali v minulosti. Ako ďaleko chceme zájsť v kontexte ochrany vnútornej bezpečnosti a v kontexte dodržiavania ľudských práv. Bohužiaľ, nemyslím si, že táto deliaca čiara, respektíve táto linka, toto stanovisko je odzrkadlené, reflektované v tomto dokumente. Sú tu určité prvky, ktoré by v implementácii tejto dohody mohli vytvoriť problémy, napríklad spracu- pravidlá spracovania údajov alebo pravidlá na využívanie a uchovávanie údajov. Tieto údaje by sa mohli využívať pre viaceré ciele, ktoré by nemuseli vždy splňať e, štandardy Európskeho parlamentu, respektíve Európskej únie, pokiaľ ide o bezpečnosť. A treba zabezpečiť, aby občania Európskej únie mali vysokú mieru bezpečnosti zabezpečenú právnymi predpismi. Naša politická skupina si myslí, že každý individuálne by mal sa rozhodnúť na základe svojho súdomia a vedomia. Ja podporím túto dohodu, pretože predstavuje minimálnu úroveň ochrany osobných údajov a to je rámec, v rámci ktorého táto dohoda funguje. Ďakujem pekne, pán predseda. Mojím názorom je opätovne to, že tu máme veľmi citlivý právny návrh a vieme o skúsenosti SWIFTu, vieme, ako máme skúsenosť so SWIFTom a vieme takisto, aký je problém s aktou. ktorá takisto priniesla veľké obavy. Nede tu o dohodu s Spojenými štátmi americkými, ale ide tu o dohodu, kde Európska únia je signatárom. Máme dve veci, ktoré treba uviezť na správnu mieru. Pán Guránu povedal, že to obdobie, pokiaľ ide o skladovanie týchto údajov, bolo skrátené a moja otázka je, do akej miery bolo skrátené a ako to vyzerá, ak to porovnáme s touto dohodou s Austráliou. A ďalšia otázka, ktorá podľa môjho názoru je absolútne kľúčová, to bolo naznačené zo strany pána Dafa, údaje, ktoré sú zadržiavané, môžu byť e, prenesené, ale prenesené komu? To je prvá otázka. A druhá otázka, ako náhle už takéto údaje boli prenesené, môžu byť tieto údaje využívané aj iným spôsobom, ako by sa mali využívať. To sú otázky, ktoré zbudujú obavy a obavy u takých, ako je ombudsman a ochranárov ľudských práv. Myslím si, že prenos údajov ako taký nie je problém, ale veľmi citlivé využívanie údajov by mohlo viesť k tomu, že by boli porušované práva cestujúcich. Myslím si, že to je z mojej strany všetko. To sú tie kľúčové otázky, ktoré som chcel položiť. Ďakujem pekne, pán Gurean, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za vaše otázky a pripomienky. Chápeme vaše obavy, súhlasím, že je tu čo naprávať na tejto dohode. Myslím, že vlastne bezchybná, dokonalá dohoda ani neexistuje, pretože tieto otázky sú vždy kontroverzné. Ak dovolíte niekoľko pripomienok k tomu, čo povedal veľa vážny kolega Gorniš, áno, kongres USA sa k tomu postavil, ale nechajme mu tento priestor. Ďalej, čo povedal pán Duff, Musím zopakovať, že dokonalé riešenie v tomto prípade neexistuje. A ešte musím dodať, že si nemyslím, že porovnávať túto dohodu s dohodou s Austráliou je na mieste. Nemôžeme totiž porovnávať eh, mieru rizika v súvislosti s Austráliou s mierou rizika a hrozby v súvislosti s USA. Chcem sa poďakovať pani Nikolaj za jej podnetné pripomienky, eh, čo sa týka eh, sporu respektíve rozporu medzi e, bezpečnosťou e, a ochranou údajov. A rád by som zúraznil, že existuje dôkaz, že táto dohoda je vylepšením. Pán Grip volá po presnejších údajov, čo sa týka uskladňovania údajov a dĺžky uskladňovania. Ak sa nemýlime, údaje PNR sa po šiestich mesiacoch odosobňujú Ďalej prístup k údajom je eh, výrazne obmedzený. Dáta sa dajú stiahovať v priebehu 10 rokov v prípade závažných nadnárodných zahraničných zločinov, v prípade teroristických činov a všetky informácie, ktoré sa týkajú jednotlivcov, sa budú zo systému vylúčovať. Ďakujeme. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe. A tu ide o vývoj makroregionálnych stratégií EÚ, súčasná prax a výhľadky do budúcnosti, najmä v oblasti stredozemia. Pán Salavrakos, vám dávam slovo na úvod na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj všetkým kolegom, eh, tejmi spravodajcom za ich pomoc a spoluprácu a ich pozmeňovacie návrhy a veľmi konštruktívnu spoluprácu. Väčšina pozmeňovacích návrhov podľa mňa je priateľná. Myslím, že veľmi vhodne doplňa môj text. Jadronsko, Jonský región a makroregionálna stratégia v tejto súvislosti nie je na mieste, pretože už máme eh, makroregión Baltického mora, Podunajský región. Aj iné by sa dali predstaviť. Makroregióny sú dôležité pre rovnovážny vývoj. Eh, je potrebné uvedomiť si, že prinášajú pridanú hodnotu eh, a taktiež umožňujú mnoho rozsahlých projektov ktoré sa zdôrazňuje napríklad stratégie EU 2020. Pomáhajú nám vysporiadať sa s krízami, ktorým čelíme na základe regionu Streda Zemia, napríklad otázky energetiky, vzdelávania, cestovného ruchu, obchodu, ochrany životného prostredia, námornej dopravy, bezpečnosti na mori, ďalej znečisťovania morí, a nezákonného rybolovu. Naša makroregionálna stratégia bude mať vždy dve dimenzie. Jedna z nich je pozemná, respektíve terestriálna a druhá je strategická. Je potrebné e, zapracovať e, oba tieto aspekty do týchto našich stratégií. Kompromisné návrhy Tu som sa snažil, aby sme jasne zadefinovali, o čo nám ide v tejto novej stratégii makroregiónu. A tiež som sa snažil zdôrazniť, že ide o nový, veľmi zaujímavý vývoj. E, tu rozhodne naša cesta nekončí, teraz je potrebné naďalej rokovať za účasti aj miestnych a regionálnych e, orgánov súhľade s princípmi subsidiarity veľmi rád si vypočujem pripomienky kolegov. Ešte raz chcem oceniť eh, konštruktívneho ducha, ktorý panoval v procese prípravy tohto dokumentu. Myslím, že sme spustili tieto makroregióny veľmi úspešne zatiaľ. Nehovoríme tu o nových inštitúciách, o novej legislatíve ako takej. Môžeme však eh, poňať makroregióny ako cieľ, pretože ja si myslím, že ich prínos spočíva v tom, že sú akýmsi oknom do budúcnosti, ktoré môže pomôcť, že týmto regiónom by fungovali lepšie a efektívnejšie. Ďakujeme pekne. Je to teda stanovisko výboru REGI, tak ako už usvetlil pán spravodajca. Chce sa prosím niekto vyjadriť? Nech sa páči. Pani López. Ďakujem. Pán predsedajúci. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol Skupina socialistov a demokratov predložila viacero pozmeňovacích návrhov, viacero našich poslancov by chcelo rozšíriť tento makroregión na celé stredozemie, pretože tu panuje spoločné dejinné pozadie v celom tomto regióne. Dohodneme sa, že takýto makroregión by bol pevnejší, ak by pozostával zo všetkých tých európskych krajín, ktoré majú pobrežie Stredozemného mora. Máme tak mnoho spoločného v týchto krajinách a myslím, že by to bolo do budúcna o mnoho efektívnejšie. A taktiež e, sú to vzťahy s ostatnými krajinami Stredozemia, keď sa pozrieme napríklad na nedávne prijaté dohody s Marokom v oblasti polnospodárstva. Myslím, že je dôležité implementovať eh, projekty, isté, že aj s rozpočtovou podporou, ktoré dosiahnu synergiu pre celú obraz Stredomoria. Spravodajca prijala viacero našich pozmeňovacích návrhov a za to som mu vďačná, pretože si myslím, že ešte viac obohatia jeho text. Ďakujeme. Myslím, že nie je potrebné reagovať. Pán Salavrakos. Ja som sa chcel poďakovať eh, váženej kolegyni za jej príspevok. Ďakujeme. Prejdeme teraz ďalej k briefingu pána Salafranku o ad hoc delegácii señor presidente. Uh, yes, no? on the delegation. No, sorry. Prepáčte, pán Lamsdorf dostáva slovo ako prvý o delegácii valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Ďakujem. Chcel by som vás krátko informovať o návšteve našej pracovnej skupiny v New Yorku v troch oblastiach. Zemepisná, tematická, inštitucionálna oblasť. Zemepisné hľadiskom sa sústredovali na Palestínu, ďalej na arabskú Jara a na situáciu v západnej Sahare, ďalej tematické oblasti. E, tu sme hovorili o tom, že je potrebné chrániť a podporovať demokraciu a ďalej je väčšiná otázka inštitucionálneho charakteru EÚ na pôde OSN. V novembri sme sa zúčastnili spoločnej misie spoločne s výborom 2 Tam sme sa teda venovali aj otázkam ľudských práv v tejto súvislosti. Spomenul by som eh, najskôr tú poslednú tému, štatút EÚ eh, e na pôde OSN v čase našej návštevy. Eh, bol problém s tým, že Európska únia nehovorila jedným hlasom. o Odtedy sa situácia zlepšila, to ma veľmi teší, ale je tu akási neochota čakať príliš na neskorené výsledky EÚ na pôde OSN vďaka Veľkej Británii teraz v každej jednej veci, pri každej jednej téme je potrebné prijať osobitné rozhodnutie, či môže byť zastúpená Európska únia SVČ, alebo či sa musí vytvoriť nejaké, nejaký iný režim. Teda namiesto toho, aby sme bojovali za našu pozíciu na pôde OSN, Veľká Británia rezolvovala to, že najprv sa musíme um, vyhádať tu my medzi sebou a potom už je príliš neskoro, aby sme prezentovali nejaké stanovisko na pôde OSN. Teda takéto chovanie Veľkej Británie ma veľmi nepotešilo, podľa mňa nie je nejako prínosné. Ani iné krajiny na pôde OSN, ktoré potrebujú podporu EÚ, nie sú spokojné nie sme však schopní jednoducho na čas e, dohodnúť sa na jednotnom stanovisku, že v niektorých e, veciach sme efektívni a vplyvní, ale situácia sa príliš nezlepšila. Čo sa týka e, otázky respektíve žiadosti Palestíny uznanie. Tu sme nedosiahli veľmi výrazný pokrok. Čakalo sa dosť dlho. 8 členských štátov Bezpečnostnej rady OSN je za uznanie Palestíny Palestíny ako štátu, ale potrebujeme 9. To je to minimum, to kvórum. Členské štáty sú naďalej nejednotné v tejto veci. Čo sa týka arabskej jary, tu sme sa sústredovali na vytváranie kapacít. Nebol v tom jednotný prístup. Líbia si samozrejme vyžaduje odlišný prístup ako Tunisko, Alžírsko alebo Egypt. Ďalej v súvislosti so Sýriou boli veľké obavy. Už vtedy prieskumný výbor vo svojej správe jasne hovorí o zločinoch proti ľudskosti zo strany sírskej vlády. Preto sme si položili otázku, či je potrebné posunúť Sýriu na Medzinárodný trestný súd, avšak Sýria nemôže ako taká čili takémuto súdnemu konaniu, preto by sa to muselo poňať eh, prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN, čo sa týka západnej Sahary. Tu je ten dojem, že atmosféra sa trošku otvorila medzi Marokom a Polisáriom. Prebiehali rokovania práve v čase našej cesty, ale nebol vhodný čas na dosiahnutie rozsiahlejšej dohody, čo sa týka ochrany demokracie. Teda e, zodpovednosť chrániť, e, responsibility to protect, e, toto je všeobecne podporovaná myšlienka, ale krajiny BRICS vyvinuli osobitný koncept, eh, ktorý nazvali zodpovednosť eh, a zároveň ochrana. To vychádza z uznesenia z roku 1973 po libyskej kríze a po zásahu NATO, arabských krajín a ďalších spojencov. Brazília v tomto vychádza z toho, že je potrebné prísnejšie dodržiavať pravidlá, ktoré negujú súčasné demokratické a diplomatické nástroje. Podľa mňa to nevhodný je prístup. USA to nepodporili a my to taktiež budeme vnímať skepticky. V jednej veci sme sa zhodli a síce nástroj R2P nekončí s koncom konfliktu, musí pokračovať aj naďalej po konflikte vo fáze rekonštrukcie krajiny. Čo sa týka propagácie demokracie. Tu sme hovorili o rovnakých témach ako vždy. Práva žien, práva menšín, ľudské práva, princípy právneho štátu. Domnievame sa, že táto cesta bola dobrou príležitosťou vyhodnotiť to, ako sa implementujú priority EÚ, aké ťažkosti Európska únia má a tešíme sa na ďalšie odporúčania pre 67. valné zhromaždenie. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Andrikiene práve prišla. Ak si želá, dá mi slovo na minútu a pol. Ďakujem. Prepášte, že idem neskoro, ale vystupovala som v výbore INTA. Ja ako členka podvýboru druhá som sa zúčastnila tejto spoločnej delegácie na 67. zasadnutí valného zhromaždenia OSN respektíve na 66. malom zhromaždení. V mene našej predsedničky by som rada počerkla význam toho, že sa náš podvýbor zúčastnil tejto cesty. Rozšírené predsedníctvo druhá rozhodlo o alternatívnych cestách eh, našej delegácie eh, o New Yorku sa teda nerozhodlo, napríklad sme zvolili skôr Kongo, ale bolo dôležité, že sme tam mali možnosť zúčastniť tejto cesty e, spoločne s výborom AFET, že sa tam diskutovalo o témach, ktoré súvisia s ľudskými právami v rezolúcii, respektíve v uznesení v 19. rade OSM pre ľudské práva je odsek kde sa jasne uvádza, že parlament eh, považuje za nevyhnutné pokračovať po vysielaní európskych eh, parlamentných delegácií na zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Otázky ľudských práv v New Yorku sa preberali na každej jednej schôdzi. Delegácia pokryla rozsiahle spektrum. Ak sa nemýlim, pán Lambsdorff už spomenul konkrétne témy, čo sa týka konkrétnych schôdzi zameraných na ľudské práva. Jedným z nich bolo stretnutie s pánom Ivanom Simonovičom z kancelárie vysokého predstaviteľa pre ľudské práva. On nastolil viacero tém, ktoré súvisí s ľudskými právami aj z administratívneho, aj z vecného hľadiska. Poukázal napríklad na to, že Generálny tajomník OSN podporuje zriadenie postu na ochranu ľudských práv v New Yorku a taktiež sa zameriava na situáciu v niektorých problémových krajinách, napríklad v pobreží Slonoviny. Eh, taktiež sme zvoraznili význam Rady OSN pre ľudské práva v Želene, v Ženeve, A vyzvihli sme taktiež význam mimoriadných spravodajcov, e, napríklad spravodajcov pre Irán. Dohodli sme sa, že len čo e, rada príjme konsenzus, e, napríklad vo veci Libie, my ich podporíme aj ďalším pozitívnym výsledkom je proces revízie. Tam každý jedný členský štát prijal to, že sa podrobuje kritike, ktorá súvisí s problémami ľudských práv čo sa týka Sýrie, tu komisia predložila správu, v ktorej hovorí o zločinoch proti ľudskosti a taktiež sa rozhodlo, že Sýriu, prípad Sýrie posunieme na Medzinárodný trestný súd. Nebudem sa viac rozširovať, pretože nemám na to čas. Ďalej, chce sa niekto ešte vyjadriť, prosím. Very much for this information. Ďakujem pekne za tieto informácie. Teraz pôjdeme k poslednému bodu. A teraz dostal slovo pán Salafranka o návšteve v Líbii, Tripoli a Bengázi v februári. Ďakujem pekne. Zúčastnilo sa viacero členov výboru. Kančan Panceri, Gomez, ako spravodajkyňa, ako aj pán Kačín. Takže 10. do 12. februára sme naštívili Líbiu a skonštatovali sme viacero vecí. Poprvé, obyvateľstvo prišlo na veľké očakávania na druhej strane má však krajina predsa ešte veľa problémov. My sme sa stretli s predstaviteľmi eh, prechodnej dočasnej rady, no a hovorilo sa o migrácii, rôznych ďalších otázkach, problematických otázkach. Stretli sme sa aj s viacerými predstaviteľmi vlády, hovorili sme o hlavných problémoch, hovorili ste o tom, a to je bezpečnostná situácia a ako zapojiť bývalých eh, bojovníkov do armády a policajného zboru. Bývalí bojovníci sú, je ich 50 tisíc, patrili partizánom, no a povstalcom, no a Európska únia musí rozhodne pristúpiť k tomu a mm, mimo iného musí chrániť aj hranice. 4000 km pozemnej hranice, 5000 km námornej hranice a z mnohých dôvodov je to problém. No a preto sme poslali list pani Eštonovej a povedali a spýtali sa, aké možnosti má Európska únia v prípade príslušných nástrojov, aby dokázala poskytnúť podporu a pomoc v týchto zložitých problémoch. Vláda nám povedala, aká, aké má okrem toho ešte krajina hmotné a personálne potreby. A okrem toho sme sa dozve, my sme podali, že treba využiť existujúce mechanizmy EÚ, hlavne nástroj stability, na to, aby sme dokázali reagovať na problémy krajiny, pán predseda. Rád by som sa ešte vyjadril k voľbám. V júni sa v krajine uskutočnia voľby a situácia vzbudzuje obavy režim Kadáfiho trval viac ako 40 rokov a vtedy sa nekonali žiadne voľby. Takže nie je to žiadne občianske povedomie, nejaká zodpovednosť. No a spolupráca s Európskou úniou, to si krajina želá, dneska to bolo podporené, no a my sa budeme snažiť na to nadviazať a občanom povedať, ako sa môže zúčastniť a volieb, ako umožniť vôbec voľby. Toto je veľmi, veľmi vítané. V našej zahraničnej politike vznikla výkonová občianská iniciatíva. No a všetko, čo sa týka médií a podporuje médiá, by bolo dobré, napríklad prostredníctvom televízneho kanála Euronews alebo našej televízie. Všetko, čo urobíme, bude iste veľmi dobre prijaté, pretože začíname prakticky od nuly. V krajine prebehla občianská vojna, to zanechalo stopy nielen fyzické a psychické, ale aj materiálne. Materiál, ktorý má vláda na to, aby reagovala na výzvy, je skutočne veľmi obmedzený a skutočne je vítaná každá pomoc na pokrytie týchto základných potrieb. Už sa nechcem venovať téme občanských eh, a ľudských práv. Hovoril som o situácii podstate kontrolu Ukrajinu. Snažia sa zabezpečiť a zaistiť bezpečnosť na osoby, ktoré boli predtým za režim, sú často pod kontrolou povstalcov, takže spravodlivosť a systém spravodlivosti je prakticky nefunkčný. No a to spôsobuje výhrady na práve obchod so zbraniami, pašovanie zbraní je obrovským problémom. Ja by som chcel členom výboru ešte povedať, že delegácia parlamentu bola veľmi prijatá. Pani Gomeš to iste môže potvrdiť, pozná situáciu. Ona už viackrát bola v krajine v rôznych funkciách a iste ma budem vedieť do, môcť doplniť, ale ja môžem povedať, že my, naša delegácia, bola skutočne veľmi vynikajúco prijatá. No a pre nás je to obrovská príležitosť, ktorú si nemôžeme nechať uísť, pretože možno existujú nejaké byrokratické, byrokratické prekážky, no my poslanci výboru, myslíme, že Líbia musí byť, Líbia sa musí zaoberať prioritne, no a aj my musíme povedať naše dojmy a povedali sme ich aj vysokej predstaviteľke, vládne, vládne tam, všade tam je nedostatok, no a Európska únia môže pokračovať v tom, čo už robila v období prechodu. Kadáfi už nie je pri moci začína sa vyslovne od nuly. Takže treba riešiť materiálne potreby krajiny a zabezpečiť demokratickú obnovu krajiny. Ďakujem pekne. Je to skutočne paradoxne, s tým spôsobom, že tí, ktorí majú a, moc, ktorí majú zbranie, tie musia odovzdať tým, ktorí v podstate ani neexistujú. Takže bude treba, vy, a, bude treba vytvoriť nejaký orgán, ktorý bude mať právo moci zozbierovať zbranie, prevziať moc v krajine. A to je len e, čas problému pani Gomeš. Ja by som chcela povedať, že si veľmi vážim, že som mohla byť súčasťou týmu, e, ktorý bol e, pod vedením nášho kolegu Sala Franko a za účasti všetkých ostatných kolegov mm, ako spravodajkynia za parlament to som tam bola na Bengázu, potom som bol v Tripolise. Ja sa cítila veľmi dobre, že moji kolegovia skutočne mohli potvrdiť to, ako som ja chápala situáciu. No a som veľmi rada z toho, že, čo povedal pán Salafranka, že on dospel k rovnakým záverom, že Líbia musí byť prioritou našej zahraničnej politiky v rámci južného partnerstva a susedstva. Je to len výsledok eh, že realizovaných investícií minulý rok, podpora zmien, ktoré sa stali, ale musí to byť priorita naše vlastná záujme kde musí byť úspechom. Dá sa nejak zmeniť situácia, no a tak ako nám povedali libijskí kolegové na čo sa dá urobiť. To je skutočne z nášho vlastného záujmu. In security, Libya security is ours. Záujme bezpečnosti v Líbii našej vlastnej, ako aj hospodárskych no, hľadiska, pretože Líbia je bohatou krajinou. No a táto receptivita, ktorá sme boli prijatí na všetkých úrovniach, je vynikajúca. To nie je len teraz. Ja som to zažila, zažívala už od začiatku povstania. No a, no a Líbici no, chcem povedať, že oni sú skutočne želajú európsku pomoc, ale nie finančne, pretože majú majú majú peniaze. Ťažba ropy dosiahla úroveň spred revolúcie. To budovanie kapacít, pretože to je krajina, kde demokratické inštitúcie neexistovali. Neexistovali žiadne politické strany, nič. Teraz veľkým problémom, bezpečnosťou, že povedzme to úprimne, milícia nezmizne cez nás. Oni sú jedinou, jediným bezpečnosť, zárukou bezpečnosti v oblasti. Aj, skutočne neexistuje tam žiadna reálna armáda a oni nás žiadajú podporu pri identifikovaní napríklad napríklad eh, povstalci do, idú do armády alebo do policie, eh, do hranice a tak ďalej a zaistujú tie naj, dôležitejšie veci. Len týždeň tým, pred výročím revolúcie ľudia boli veľmi nespokojní, pretože Sinkara Fihor z Nigeru mm, mm, hrozil slovne, no a je to skutočne krehký čas, pretože nová vláda je dočasná vláda no a nedokáže prijímať kľúčové rozhodnutia. Ľudia to cítia. Je to zhoršenie bezpečnostnej situácie súvisí so skutočnosťou, že oni nemôžu ani zaplatiť postavcov. Aj napriek tomu, že tam sú peniaze. Žiadali, prosím, pomôžte nám zorganizovať to. In this respect, it's very important complementing. Je teda Veľmi dôležité doplniť to, čo povedal pán Sara Franka. Oni s pomocou SN už schválili volebný zákon. Ten proces je zaujímavý, pretože predpokladá voľby v júni. Všetci vedia, že tieto voľby nebudú ideálne. Je to veľmi náročné v týchto podmienkach, ale je to jediný spôsob, ako vytvoriť vládu, ktorá bude legitímna a ktorá bude príjmať správne rozhodnutie. Takže ja myslím, že my by sme keď ešte že to nebude ideálny proces, tak referendum na všetky hobby, ktoré boli v Egypte, aj keď Egypt nie je dobrým porovnaním, nemali by sme to tlačiť násilne, pretože iste vieme, že to nebude ideálne, ale je to jediný spôsob, ako zvoliť legitímnu vládu. No a ďalšia dobrá vec, tieto voľby nemajú politické strany, tie sa len teraz formujú. Čakajú 120 členov ústavného zhromaždenia bude z menej, ale 80 bude z nových politických strán a zaujímavá vec je, keď to bude vytvorené, ehm, budú sa tam striedať na kandidátke ženy s mužmi. Je to veľmi zaujímavé v arabskej krajine, eh, kde vládne konzervatívny islám. Toto je výsledok, to je zaujímavé a pozitívny aspekt podľa mňa. To ukazuje kapacitu líbyskej spoločnosti eh, a schopnosť ich zorganizovať sa aj napriek nedostatku skúsenosti. Ženy demonstrovali pripravil návrh zákona, že žiadali o 30 10%, potom to zmenili No a na záver ženy opätovne demonstrovali a dohodli sa na tomto systéme. Takže sú tu e, dobré znaky, tak ako povedal pán Salafranka, je to dôvod, prečo together should have a permanent presence there uh, relate no a treba poskytnúť podporu, ktorú od nás žiadajú bezpečnosť na hraniciach DDR a samozrejme Eh, občianskú spoločnosť, médiá a tak ďalej. Ja už nemám čas, ale rada by som ešte hovorila o problémoch ľudských práv, eh, väzňoch a tak ďalej. Thank you very much. Uh, eh, Mr. Kacin, please. Pán Kacin, nech sa páči. A potom graf Lambsdorff. Ďakujem, budem hovoriť po slovinsky. A chcel by som svoj príhovor rozdeli do 6 bodov. Prvá dôležitá vec je skutočnosť, že všetci ministri, ktorých sme stretli a ich zástupcovia, ako aj zástupca predsedu vlády, hovorili o tom, že nemajú finančné prostriedky. Sú z toho skutočne frustrovaní. Frustrovaní z toho, že peniaze z európskych bank jednoducho už nie je k dispozícii a predchádzajúci režim túto dokumentáciu zobral preč, dokumentáciu o peniazoch a bez, tých, bez, tej dokumene, bez tej dokumentácie sa peniaze nedajú poberať. Už prešiel jeden rok a jednoducho bez tej dokumentácie tie peniaze nebudú k dispozícii na to, aby mohli kontrolovať situáciu, takéto peniaze potrebujú. Druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, a preto som to dnes aj jordánskému ministrovi sformuloval ako otázku, ide tu o otázku, či občania Jordánska potrebujú, potrebujú aj inú formu pomoci. Ak si niekto myslí, že v Líbii problém administratívy sa dá vyriešiť formou lustrácie, tak to jednoducho musíme povedať, že odpovede jasné nie. Administratíva, ktorá nefunguje, nemôže byť ani fru- lustrovaná a, alebo frustrovaná. A musíme začať absolútne od nuly. Kadáfi nemá rozvinuté štátne štruktúry, predstavitelia jednotlivých kmeňov stanovovali pravidlá a tým vlastne mali v rukách miestnu moc. Neviem, ako by som mal celkom konkrétne povedať, že ako to dopadne, ale v bode 3 by som chcel spomenúť to, že občania Jordánska v tejto chvíli chceli z bývalých bojovníkov, z 10 tisíc bojovníkov urobiť po- policajtov, integrovať ich do policajných zložiek, ale nevedia, že v Líbii jednoducho nemajú žiadne policajné stanice. Také niečo v minulosti nikdy neexistovalo. Nie sú tam žiadne policajné štruktúry. To znamená, že tam treba začať absolútne od nuly. Potrebujú základnú schému organizácie na to, aby týchto bývalých bojovníkov, milície a znovu integrovali, respektíve integrovali do policajných zborov. Majú generálneho predstaviteľa, ale nemajú žiadnu armádu. Ja som bol rok ministrom obrany a mám z toho má obdobia určité skúsenosti. Aj vy, pán Paska, vy viete, že jedinou správnou vojenskou časťou je letecká odvetvie, pretože tam musia byť skutoční profesionáli. A pokiaľ ide nedostatok know-how, to je takisto jeden z dôležitých problémov pri mimovládnych organizáciách. Obaja kolegovia mi iste dajú zapravdu, že zástupcovia mimovládnych organizácií sa spýtali, čo to znamená demokracia. Majú strach z toho, že tu budú zvolení ľudia, ktorí jednoducho prevezmú moc a oni už nebudú mať moc vo vlastných kmeňoch. To im jednoducho prináša obavy nebudú už v rámci demokratických štruktúr môcť operovať tak ako doteraz. Chcem zopakovať iba to, čo som vlastne uvedol, už aj pri stretnutí s iránským ministrom zahraničných vecí. Najmladšia osoba, ktorá sa kedy zúčastnila, bola kedy volieb, má dnes 70 rokov. Mali tam 42 rokov diktatúru. Pozrite sa na to, kedy tam mali naposledy voľby. Jednoducho, keď budeme dobre počítať, tak zistíme, že 70-roční ľudia v súčasnosti sú poslední, ktorí kedykoľvek participovali na voľbách. Líbia aj multikulturálne, multináboženské, multináboženská časť sveta a my musíme povedať, že väčšina libijského obyvateľstva neovláda arabský jazyk a je absolútne odrezaná od skutočnosti, čo sa vlastne deje v súčasnosti v Líbii. A to treba povedať. Ešte sú tu dva body, ktoré som chcel spomenúť. Prvý súvisí s otázkou um, úlohy, hovoril o tom aj kolega uh, Sala Franka, že akým spôsobom by sme my mohli prispieť k tomuto. Naša televízia, parlamentná televízia môže pripraviť um, celú sériu krátkých spotov, ktoré by mohli Mm, viesť alebo robiť osvetu ohľadne parlamentnej demokracie. Ja už som s tými zástupcami našej televízie v parlamente hovoril o tomto a reagovali pozitívne na, toto, na takúto výzvu. A dnešná diskusia je jednoducho v tom duchu, že by sme mali e, iniciovať takúto snahu a tlmočiť to ešte raz v televízii, aké potreby musí libyský národ splniť. Európska únia má veľmi dobrý hlas, veľmi dobrý imič, aby sme to využili. No a posledná vec, hm, chcem povedať niečo o hm, Bengázi. Hm, v Bengázi sa získal 60% HDP. No a tento diel, tento, táto časť nebola dlho izolovaná. No a my, teda Líbia, nie je len Tripolis. Tripolis nie je Líbia hospodárstvo Líbii je v Bengázi a intelektuálna elita krajiny tiež v Bengázi. A my, ako Európska únia, sa musíme lepšie zorganizovať. A potrebujeme úrad aj v Bengázi, zamýšľali sme sa nad tým. No a v tejto časti Líbie by sme mohli zriadiť spoločný európsky konzulát. Prečo e, by nemali vydávať všetky štáty spoločne víza tak, aby aby ľudia nemuseli ísť 3000 km do Tripolisu. To sú biometrické dokumenty. A celá rodina musí ísť dvakrát tam a naspäť. Ak by sme mali racionálny prístup, ak by sa nám to podarilo otvoriť nejaký spoločný konzulárny úrad. To by bolo niečo veľmi racionálne a pozitívne a to by tiež dokázalo lepší stav v Líbii. Ďakujem pekne. Teraz Graf Lambsdorff. Ja som ani nechcel, ale musím reagovať na e, slova Kačina. Už konzula to by bolo veľmi zmysluplné, ale a to by Veľká Británia na rade iste zamietla. Ja to poviem len ako, len ako, len ako poznámku áno. Ja mám otázku pre Ignasi, aby ste boli v Tripolise. Je možné eh, vycestovať aj mimo Tripolisu, alebo dostali ste aj mimo Tripolisu s delegáciou sú mm, mm, postavci bezpečnostné zložky alebo lúpia. To je len stručná otázka, musím odísť aj tak, mm, prepačte. No, na to, aby Alexander vedel, čo je ako. SVČ povedala, že mus, potrebujeme bezpečnostný set bezpečnostnú helmu, prilbu a neprestrelnú vestu. Takže existujú eh, schopné bezpečnostné sily, no a preto je krajina vydavená na pospas povstalcom a my sme len raz pustili do, na, ministerka zdravotníctva išla vo vlastnom vozidle, čo nebolo až také nebezpečné, ale hlavne je právny štát a jedna policia taká. Treba sa pripraviť na všetko. Ja som Tripolis opustil a potom ma šofér upozoril na nejakého pána, ktorý kontroluje celé letisko. Dobre. Mm, no dobre. No, ja by som chcel poďakovať všetkým, ale ešte predtým, než odídeme, musíme prijať zápisnicu z 20. decembra 2011. Má niekto nejaké pripomienky? Nie? Dobre, takže je to prijaté. Uvidíme sa zajtra. Zajtra začíname hlasovať o 9.00. Ďakujem presne, prosím, prineste si svoje hlasovacie kartičky.